So, liebe Kollegen, Kollegen, können wir beginnen? Takže kolegyne a kolegovia, začneme. A bod 16 máme na programe, čiže integrovaná transparentnosť trhu s energiami. Ako všetky ostatné témy, aj táto je dôležitá. A príslušným e, za túto správu ktorú spracujeme trošku urýchlenejšie, je pán kolega Chaci Markakis. Pán kolega Chaci Markakis tu je, takže mu dávam slovo. Dank, Herr Ďakujem, pán predseda. Hovoríme o REMIT, Regulation on Energy Market Integrity and Transparency, aby sme teda použili tú anglickú skratku a Ide o to, že produkty finančného trhu, ktoré úzko sú spojené s energetickými trhami, e, trhmi, e, s produkciou energie, že to chceme preberať e, oddelenie. Všetci vieme, že je potrebné vnímať finančné trhy trošku inak, než to bolo v minulosti Uh, už v minulosti to síce tak bolo, práve prišiel Robert Goebbels, ktorý v roku 2003 bol uh, spravodajcom pre Market Abuse Directive, uh, čiže také regulačné úmysly tu boli vždy. A už vtedy bola výnimka na oblasť produktov na energetických trhoch a tu je tú výnimku chceme zachovať. A nie je to až tak celkom jasné, pretože komisár Oettinger, ktorého tu dnes privítame, privítame sa zhodne s celou tou branžou, že výnimka a síce remit uh, ako lex specialis je potrebný. Um, takže máme tu celý e, rád rôznych emit, e, remit, MIFID, EMIR a tak ďalej, rôzne regulácie. A napriek tomu je tu stále tá e, možnosť určitých medzier, e, ktoré niekto môže využiť. A to by sme tu chceli predstaviť. Prečo to má byť sektorovo špecifické? Pretože mnohí e, producenti, respektíve obchodníci s energiami, keď zabezpečujú sa cez derivatíva, tak sa s nimi nesmie zaobchádzať ako s bankami Eh, mali by sme im teda ukladať rovnaké alebo podobné podmienky ako bankám, najmä pokiaľ ide o vlastný kapitál. A takéto úpravy k vlastnému kapitálu tam nie sú a tie objemy sú takisto prepojené na fyzické produkty ako plyn alebo elektrina a tým sa už vlastne dostávam k tej oblasti, ktorú chceme upraviť, čiže je to oblasť spôsobnosti, chceme sa sústrediť na trhy s plynom a elektrickou energiou, pretože tieto majú e európsku dimenziu. Hovorili sme aj s tieňovými spravodajcami či by sme sa mali pozrieť aj na e, uhlie a ropu, ale dopracovali sme sa k tomu, že tie e, obchodné taky sú globálne a môžeme teda e, sledovať ich, ale nie zachytiť. A inak to vyzerá u CO2, pretože Eh, ITS obchody majú veľmi úzke prepojenie na uhlie a, pardon, na elektrínu a plyn a zamýšľali sme sa nad tým, ako tam zapracovať CO2 a, a po dlhších rozhovoroch aj s komisiou, ktorá je zastúpená tromi generálnymi riaditeľstvami, teda trh, eh, klíma a energetika. Eh, musí aj oni nájsť nejakú možnosť, ako to ostane v ETS, čiže ETS je upravené e, pravidlami pre finančný trh, ale bude tam určité pozorovanie EISA, agentúra, ktorá už tu je, výsledok tretieho energetického balíka ESA e, sa bude zaoberať aj obchodom s CO2, ak tam niečo ešte máme nájsť. No ako je to potom z ESA? ESA je agentúra ktorá zohráva dôležitú úlohu pre transparentnosť trhov s energiami, čiže európsky regulátori e, si tak povedať zdali túto agentúru. V budúcnosti S e, bude, e, budú sa aj hlásiť transakcie v oblasti elektrina plynu. No a ako to pôjde? Buď cez burzy, alebo cez obchodníkov samotných, ktorí robia OTC, Eh, obchody mimoburzové. Takže čo sa stane, ak členský štát už má vlastnú, vlastné zbieranie údajov, ako je to v Nemecku? Máme tzv. Eh, úrad pre transparentnosť trhov pri protimolnom úrade. No a na základe návrhu komisie tých pozmeňovacích návrhoch, ktoré sme predložili, eh, tam je ten návrh, že tieto úrady by mohli zbierať tie údaje v prospech EISA a potom ich postupovať do Ljubljany, aby dotknutí účastníci trhu, eh, ktorých si trošku presnejšie definujeme, pretože definícia je z roku 2003, eh, tá by teda nebola na nich nejaká dvojitá záťaž. Myslím, že sa nám to podarí nejako upraviť ako by tie údaje mohli byť nejak transparentnejšie zachytené. Avšak, ak ESA e, bude mať tieto údaje, tak s nimi treba naozaj zaobchádzať veľmi citlivo, e, takže treba si to upresniť, pokiaľ ide o tú dôvernosť, e, ochranu údajov, tak z právneho pohľadu, ako aj technického pohľadu, pretože otázky softveru, treba ešte doriešiť. E, v každom prípade, pokiaľ ide o zverejňovanie týchto údajov, e, len v agregovanej podobe sa smú tieto veľmi citlivé údaje e, zverejňovať, ale v tom sa zhodneme s komisiou. Koho sa to vlastne má týkať? Všetkých účastníkov trhu, aj keď majú obchod len s malými množstvami a mm, nie sú nejakými veľkými účastníkmi trhu, musia sa aj títo v vložiť do tohto systému. My sme mm, toho názoru, že potrebujeme nejaké pravidlo de minimis. Nejaké číslo tu síce poletovalo z pracovnej skupiny e, rady. Tam e, sa hovorí o 600 GVH. Ale my by sme sa skôr chceli vyhnúť tomuto číslu ako prach de minimis, pretože podľa nás ešte prískoro uvádzať nejaké presné číslo lebo v prie... musíme tomu nechať nejaký trošku priebeh a potom v delegovanom právnom akte, ku ktorému sa teraz dostávam, e, prenecháme komisii možnosť stanoviť si túto hranicu de minimis. Čo sa týka tohto delegovaného právneho aktu, e, tam e, sa o tom dosť diskutuje, ako sa s tým vysporiadal parlament, rada. No a ak to správne chápem, tak je tam nejaké memorandum o porozumení medzi výbormi, medzi inštitúciami, ako teda budeme zaobchádzať s tými delegovanými právnymi aktami. My sme sa na základe tejto dohody, medzi inštitucionálnej dohody, snažili lepšie sformulovať tie definície a to je v tých pozmeňovacích návrhoch zrejme. Čo teda, keď účastníci trhu, ktorí sú nad tým prahom de minimis, riadne postupujú svoje údaje do Ljubljany alebo prostredníctvom svojich regionálnych eh, pobočiek, ich zbierajú národných pobočiek. Ak je tam podozrenie, že dochádza k nejakým insiderským obchodom alebo dochádza k zneužívaniu trhu, v tom prípade ohlasí sa ten, toto podozrenie Národnému regulačnému úradu a Národný úrad musí byť to prvo, prvým kontaktným miestom podľa princípu subsidiarity a najmä v zmysle rôznych národných predpisov nie každý regulačný orgán má dostatočne pevné zuby na to, aby naozaj mohol aj hrísť krajine, ktorú poznám najlepšie, máme protimonopolný úrad, eh, ktorý by vlastne bol príslušný a je na jednotlivých členských štátoch rozhodnúť sa, eh, že ktorý úrad to bude mať pod patronátom, ale v každom prípade musíme mať harmonizované sankcie, pretože sú tu rôzne úrovne E, trestov, čo by malo za následok, že by obchodovanie jednoducho sa prenieslo tam, kde sú tie tresty najnižšie alebo možno sa vôbec nevykonávajú. Takže potrebujeme veľmi jasné zjednotenie sankcií. Už som hovoril o definíciách. Definície sú v tomto návrhu modernizované a ten návrh bol na veľmi dobrej úrovni. Ide naozaj len o to, aby eh, sa to prispôsobilo trošku aktuálnej dobe. To, čo tu trošku chýbalo, bola otázka licencií. Mm, každý účastník trhu je účastník trhu, treba ho licencovať, alebo ako sme teraz už eh, diskutovali s tieňovými spravodajcami, či stačí registrácia. A v rade sú rôzne názory, sú mm, skupiny, ktoré nepredpokladajú žiadnu registráciu, žiadnu uh, reguláciu. My vyžadujeme aspoň teda registráciu na Národnom úrade, čiže e, nie... E, teda musí to byť od toho Prahu de minimis na Národnom úrade. No a potom ešte tu vystáva otázka A e, potom sú tu veci, ktoré sú mimo EÚ, dôležité obchodné miesta, Švajčiarsko, Norsko. Norsko je vlastne v európskom hospodárskom priestore obsiahnuté, čiže netreba to špeciálne uvádzať. Švajčiarsko ale zahrnuté nie je a ešte teda rokujeme, ale mm, aj komisiu sme poprosili, aby jasne uviedla, ako je možné do toho e, zapracovať Švajčiarsko lebo tie obchody s energetickými derivátmi idú aj cez Švajčiarsko. Ešte mám takú technickú pripomienku. Pokiaľ ide o definície, e, tak sme sa dohodli na tom, že uvedieme aj príklady e, zjednodušené, povšeobecnené, aby bolo jasné z pohľadu zákonodarcu, čo je teda ten insiderský obchod, aby tam nebol príliš veľký priestor na interpretáciu Mm, príklady v zákonodárnych textoch nezvyknú byť, ale myslím, že tu je to v poriadku. Chcel by som sa veľmi poďakovať e, pri tejto príležitosti všetkým tieňovým spravodajcom, ale najmä pánovi Goebbelsovi, ktorý vypracoval aj stanovisko za výbor Ekon. No a výbor Ekon e, mal dosť dobré dôvody na to, aby odmietol lex specialis. Barnier nie je presvedčený, že potrebujeme ten lex specialis, ale tu v parlamente to vidíme tak, že výbor EKON so svojím stanoviskom vidí tento špecifický prístup k sektorom. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem a slovo má pán Gujank ako tieňový spravodajca. Ďakujem si, pána szót, elnök eh, Ďakujem, pán predseda. Chcem zablahoželať eh, eh, teda spravodajcovi k jeho práci Ďakujem za angažovanosť, s ktorou sa snaží od začiatku spolupracovať s tými spravodajcami. Za to ďakujem. A čo sa týka správy samotnej, ja e, pôvodnú, pôvodný návrh komisie považujem za dobrý pracovný dokument a vidím, že akcenty sa ešte zmenili je to markantnejšie tam, kde to bolo potrebné. E, s tým e, súhlasím, ponechám to tak, súhlasím aj s tým, že je potrebný lek specialis na trhu s energiami v tejto oblasti. Ja takisto súhlasím s tým, že e, okruh údajov má byť určený prostredníctvom delegovaných právnych aktov na základe konzultácií s parlamentom bezpečné spracovanie údajov je tiež dôležité, aj s tým súhlasím a paralelné údaje sa má, teda nemá sa to prenašať paralelne, to by, tomu by sme sa mali podľa možnosti vyhnúť. Musíme mať snahu o efektívnu spoluprácu s členskými štátmi, takže sme sa zhodli, ale mám aj niekoľko výhrad, tie shrniem mm, takto. Uh, Zareagujem na jednotlivé body. Poprvé, čo sa týka pôsobnosti, e, tu sú dva smery. Dalo by sa mať na mysli aj ropné produkty a CO2. Mám výhrady k obidvom, pretože pokiaľ ide o ropu, dosť ťažko by som si to vedel predstaviť. Ide o úplne iný trh, ide o trh iného typu, aj parametre vyzerajú úplne inak. A práve preto by som povedal, že maximálne môžeme mať nejaké informácie. No čo sa týka otázky CO2, aj to je dosť ťažká otázka. Cieľ je podporiť e, to a aj v, tomto, v tejto oblasti treba byť transparentný. Na druhej strane treba mať na pamäti aj to, že Eh, to, ako dochádza k neužívaniu na eh, trhu s eh, emisiami, tam sú také problémy ako DPH, registračné podvody a nová úprava by to nedokázala pokryť v tejto forme, takže to by nebolo odpovedou na otázky, pokiaľ ide o zneužitie a takisto by to bolo nepostačujúce e, vzhľadom na to, že by to nepokrylo celý trh ETS. Ak by to však tak bolo, tak by Acer musel dozorovať aj fabri- cukrovary a tak ďalej a na to jednoducho tá agentúra nie je pripravená. A jednoducho by mm, úlohy Acer boli príliš komplikované a ak teda chceme upraviť otázky CO2, tak bude potrebná veľmi presná úprava a predtým by sa mali urobiť ešte štúdie realizovateľnosti, aby som to podporil. Uh, ale či sa nám to podarí zapracovať do tohto právneho predpisu, o tom trošku pochybujem. Druhý bod. Mám tu určité výhrady. A to je otázka jednotného európskeho licencovania s cieľom, aby tu také niečo vzniklo. Môžem súhlasiť. E, to prispieva k vytvoreniu jednotného energetického trhu. Na druhej strane tieto otázky tu máme už 10 ročie a už 10 rokov sa nám nepodarilo nájsť riešenie. Ak tento problém zapracujeme do našich právnych predpisov, tak sa môže stať, že akceptovanosť ohrozíme a to samozrejme nechceme. Takže medzi také mm, medzi riešenie, predbežné riešenie by mohlo byť e, to, čo povedal kolega v súvislosti so, s mm, registráciou, či tam z toho licencovania nejaká jednotná registrácia, čo sa mi zdá byť reálnym kompromisom. Takže asi sa oplatí ísť e, ďalej týmto smerom. Tretí bod, kde mám určité pochybnosti to je harmonizácia sankcií A s tým cieľom môžem súhlasiť teoreticky. To treba podporiť. Ak to nezrealizujeme, tak tie rizika vstúpnú, ako povedal spravodajca, ale ja úprimne povedané neviem, akú šancu má takáto harmonizácia v rade a to je dosť vážna oblasť. Dostávame sa tam do suverenity členských štátov. Takže je tu to riziko, ak budeme na tom trvať, e, že to ohrozí pokrok celej správy. Takže s cieľom súhlasím, chcem len vyjadriť svoje pochybnosti, e, čo sa týka realizácie. Ďalší bod, e, ešte dva aspekty na závec spravodajca o tom nehovoril, ale spomeniem to predsa. to sú tie zastúpenia, také kancelárie. Ja mám teda dosť vážne výhrady. V Ljubljane to vzniklo teraz, alebo to vzniká ten Acer a v časoch krízy sa zamýšľať nad tým, či je ako otvárať ďalšie kancelárie, ako je to aj v správe. A ako zvýšime ďalej byrokraciu, e, mali by sme sa naozaj zamyslieť nad tým, či je to naozaj nevyhnutné. E, možno by ten tok prebiehal inak než na internete alebo elektronicky, čiže či sú potrební ďalší pracovníci, ďalšie kancelárie, ďalšia byrokracia. Nad tým sa ešte musíme zamyslieť. No a regulačný úrad v USA, to je určitý príklad, paralela, tam neexistuje takéto zástupenie alebo kancelárie, hoci uh, tie objemy uh, by si to mnoho viac vyžadovali než v Európe. Takže navrhujem, aby sme sa na to ešte raz e, pozreli, aby sme sa na tým ešte raz zamysleli. No posledná vec, ktorú chcem spomenúť, to je otázka Trade Repository, čiže Acer, okrem regulačnej úlohy by bol aj Trade Repository Service a mám tu tiež výhrady, ide o obchodnú činnosť a regulačný úrad by tu vlastne vystupoval ako obchodník a to so sebou prináša rizika Čiže treba sa zamyslieť nad tým, či e, chceme sa k týmto rizikám e, vrátiť. E. Myslím, že to je zatiaľ všetko a máme dočinenia s vynikajúcou správou a máme teda dôvod na najkrajšie nádeje. Možno by sme ešte v prvom čítaní mohli dať trhu túto úpravu. Wir haben ganze Wälder vernichtet um, um die ganzen Dokumente heute. No, tak e, čo sa týka dnešných e, dokumentov, uh, uh, uh, ty si si to sám vytlačil, takže ty patríš medzi tých, um, čo to Maria stály hriešnik tak poprvé gratulujeme spravodajcovi za obsah aj metódu, ako pracoval. E, e, nachádzame sa vo veľmi dôležitom, dôležitej oblasti energetický trh, plyn a elektrina. E, musíme si pozrieť, ako sa detailne obchoduje na burzách a určite Mm, e, sme neboli prítomní a nie sme informovaní, keď sa urobil Mutisi obchod. Máme tu určité e, právne predpisy, alebo možno ktoré nastúpia v oblasti financií, kde mm, e, budeme musieť mať prírazové miesta a musíme byť opatrní kto nám čo našepkáva a čo príjmeme do našich pozmenujúcich eh, návrhov. Pár bodov, tak eh, to, čo sa mi nepáči, eh, oproti návrhu komisie kde ide o to, aby všetky dáta išli rovno k ESO. Tu eh, ale riskujeme, že ale mm, možno v Nemecku eh, úrad pre eh, transparentnosť trhu alebo finančne relevantné informácie najprv k finančným úradom a potom do ESA. Takže by som tu varoval pred takým E, pozošívaným e, e, kovercom. A prečo boli v USA vôbec schopní vlastne tieto všelijaké podvody s obchodom s plynom odhaliť? Pretože všetko mali v jedných rukách. Všetky trhy a obchody. Čiže musíme sa zabezpečiť, aby ESA mala celkový pohľad a to sa dá dosiahnuť, keď informácie pôjdu rovno, okamžite k ESA, až potom nastane dispečing. Niektorí hovoria, e, e, že to znamená obrovské veľkú byrokratickú záťaž, ale musíme si uvedomiť, že existoval pilotný projekt v e, e, spolupráci s e, e-control burzou v Londýne. A tento projekt bol realizovaný za posledných 1 a 2 rokov. A tu sa ukázalo, že až 90 informácií sa môžu posúvať ďalej relatívne jednoducho E, za podpory počítača. Takže e, <clears throat> je možné, aby sme e, posúvať rovno posúvať paralelne informácie na ISU a na finančné úrody, úrady a toto v dnešných časoch informačné technológie je absolútne realizovateľné a nie je spojené s veľkými nákladmi. Čo sa týka e, návrhu 17, čo sa týka konečných spotrebiteľov, tam sme tiež tej mienky, že hlavne niektorí veľkí koneční spotrebitelia E, musia byť podchytení vzhľadom na objemy, s ktorými obchodujú. A preto vítame tento pozmenujúci návrh a musíme dbať na to, aby sme to tak e, urobili, že OTS by tam bol tiež zapojený. Čo sa týka licencií, tam musím priznať, e, že ešte sme si nie celkom tam nemáme jasno, pretože je to veľmi ťažké, pretože národné licencie to e, znamenalo e, že každý národne licencovaný e, môže ísť automaticky na európsky trh, alebo či to zorganizujeme tak, že licencie bude udelovať priamo ESA. Máme tu pozmenujúci návrh k tomuto bodu, kde je tam niekoľko podrobností, a myslím, eh, sú príliš blízko k požiadavkám EFET a obchodníkov a neviem, že či tým neotvoríme dvere, ktoré by mali zostať radšej zavreté. Ďalej eh, rovnováha medzi REMIC a MED a MIFID v mnohých rozhovoroch, ktoré sme viedli aj my s aktérmi. E, máme stále pocit, e, že neexistuje tendencia e, vyjadriť, že, že to urobíme tak veľkým, že veľkí obchodníci a veľký, veľké firmy e, plynové a elektronické nebudú vôbec spadať pod novú MIFIC. A z toho vyplýva, že pre veľkých obchodníkov a plynových, e, plynové a e, elektrické e, koncerty, koncerny, tie sú také veľké, že musia byť prihľadné prostredníctvom alebo pre regulačné orgány a úrady a musíme si dávať pozor, aby sme sa od nich nevzdialili a aby sme im nedali Ehm, e, zámienku, aby si povedali, máme teraz hrabic a MIFID už nepotrebujeme. E, to vlastne aj pán Goebbels e, vyjadril svoju skúsenosť, že na toto musíme dávať pozor. Úrady tam som z tej mienky, že návrh komisie je dobrý, čiže centre má byť regulátor a toto nemecké e, špecifikum by sme nemali e, dať do pozmenujúcich návrhov alebo ich prijať. To prináša len nepokoj a nakoniec e, rozhovorov o lech speciáli a tak ďalej nakoniec Nemecko bude mať špeciálne postavenie a to nepokladám za správne a my sme zostali teda pri e, návrhu komisie. ASA má mať silnú, pevnú úlohu a tam ide o zmeny ako should a may a musíme to správne použiť, čo sa týka harmonizácia e, sankcií, to je tiež dôležitá vec. A potom nakoniec ešte dve veci, regionálne trhy Vychádzam z toho, že v ďalších, ďalších rokoch dostavne budeme mať regionálne trhy e, s elektrinou a plynom. A tam vlastne tie regionálne dozorné úlohy budú veľmi dôležité. Čiže budeme mať ESA a národné úrady. A spolupráca napríklad regulačných úradov medzi Francúzskom, e, Nemeckom, a tak ďalej. E, to musí byť veľmi rozhodujúci interfejs. E, čiže týmto regionálnym úradom musíme udeliť určitú úlohu. Čo sa týka CO2, e, priznávam alebo uznávam Ďorďové námietky, ale CO2 je sa sladnou súčasťou obchodu s elektrinou a musíme sa postarať o to, aby ESA mala všetky dáta. Ináč e, by to bolo veľmi zjednodušené a jednoduché. Musíme pripraviť e, dobrý návrh pre parlament. Sme v prvom e, čítaní a môžeme potom o tom ešte ďalej diskutovať. Ďakujem. Ďakujem, pán Šimanský. Ehm, toto je veľmi dôležitá správa. Máme tu určité dokumenty, e, ktoré predpisujú veľmi široké informačné e, a a teda podávanie správ so strany veľmi veľkého odvetvia priemyslu. Čo sa týka ochrany dôverných e, informácií, E, zverejňovanie týchto informácií, to si treba veľmi dobre premyslieť. A e, musíme zabezpečiť jednoznačnosť. Je jasné, že obchodné informácie a citlivé informácie sú vlastne a, a, a citlivé dáta musia byť sprostredkované agregovanou formou. Na druhej strane sa kladie otázka, či e, má mať aj sa v týchto e, veciach tiež kompetencie. To my musíme spracovať. Ehm, čo sa týka teleinformatických e, noriem, citovanie Enisa, to je čosi, čo celý systém posilní. Čo sa týka zodpovednosti ESA za úniky, eventuálne úniky dát, to je tiež, čo treba prebrať a podľa môjho presvedčenia e, memorandum porozumenia, e, čo sa týka delegátov, je už dobrým základom. Musíme robiť všetko, aby sme e, sa vyhli problémom a ak k tomu príde vlastne komisiu, musíme komisiu zjať na zodpovednosť mm, E, tu sa vlastne e, určite bude ceniť príspevok parlamentu, rady a všetkých aktérov. Čo sa týka minimálnych požiadavek, čo sa týka e, postupov a sankcií, vlastne to východisko je správne. Nesmieme pripustiť, aby sme tu mali predpisy, právne predpisy s unikovými cestami ale nie som si istý, či e, to máme tak detailne, či by sme mali tak e, hlboko zasiahnuť do e, kompetencií regulačných orgánov. Čiže ja by som tu bol za E, širší prístup e, k ďalšiemu systému postupov. E, potom ďalšia vec, čo sa mi zdá, že zachádza pri ďaleko, sa týka inštitucionálnu teda ďalej rozšíriť inštitucionálnu personálnu, mm, personálny rozsah EISA. To sa mi zdá byť nadbytočné. Lepšie by bolo všetky zdroje spojiť v centrále EISA, aby sme dobre E, pripravený. To je agentúra e, e, budovanie novej jednej, jedného úradu je vždy lepšie ako porostrusené regionálne. Čo sa týka trhu CO2, to, čo platí v tejto oblasti, Ehm, mali by sme k tomu tak e, pristupovať, tak určite by sme mohli k tomu, museli k tomu pristupovať širšie a riskujeme pri tom, mm, e, že e, postupy nebudú jasné a že sa predlžia, keď mm, cena bude rozšírenie účinnosti REMIT Ehm, myslím, že by bolo dobré, keby sme remit mohli eh, odsúhlasiť eh, v prvom eh, čítaní. Myslím si, že vynikajúca spolupráca so spravodajcom nám dáva za ruku, že všetko dopadne dobre. Ďakujem. Ďalší. Vital Katras. Ďakujem, pán predseda. Chcem e, sa poďakovať spravodajcovi, pretože výrazne vylepšil text, ktorá bola predložená komisiou. Myslím, že aj ja, aj ďalší členovia výboru budú chcieť prispieť s ďalšími myšlienkami. Máme určité tie obavy, čo sa týka právnej istoty. Bolo by dobré, keby tam bolo explicitne uvedené niečo, čo sa týka e, konkrétnych údajov, ktoré e, účastníci trhu majú e, zverejňovať. Ja osobne by som chcel pridať určitý odkaz v bode 9 úvodných ustanovení a v článkoch 5, 8 textu musíme, eh, musíme jasne vyjadriť, uviesť, aký konkrétny typ zverejnenia, o aký typ zverejnenia má ísť. Eh, ukončiť to ten eh, inside review, tak ako je to definované v odstavci 1. Ja si myslím si, že eh, sa nedá pokladať informáciu za zverejnenú po tom, čo autorizované obchodné platformy alebo iný druh zverejnenia informáciu uvedie. Otázka znie, ako sklbiť právnu istotu na jednej strane a na druhej strane pojem manipulovania tak, ako sa o tom hovorí v odstavcoch 2 a 3 článku 2 a ešte v odstavci 4 ďalšieho článku. Ako preukázať pokus o manipuláciu? to je čosi, je z právneho hľadiska nejasné a nepresné. A toto sa budeme musieť pokúsiť upresniť. Po tretie, rád by som zdôrazniť, že trhové ceny sa vytvárajú rovnováhou ponuky a dopytu. E, a tvorí sa z celého radu faktorov sú to časové faktory, ktoré tu hrajú rolu a takisto obmedzenia siete, e, distribučnej, prenosovej siete. Takže dopad dopytu na ceny musí byť jasne v tejto správe uznaný ako jeden alebo jedna z hlavných e, príčin alebo proste základov stanovenia ceny. Odkaz e, na na čistú výrobnú cenu podľa môjho názoru je tu dostatočná, pretože e, tu máme ďalšie vedľajšie okolnosti, vedľajšie faktory otázka príležitosti a tak ďalej. Takže nemôže to byť až tak zredukované. Čo sa týka aktov prenesenia pôsobnosti, keď sa definuje povinnosť informovať. Súhlasím so spravodajcom. V tom aspekte, že je potrebné v diskusii um, preniesť na všetkých účastníkov, tak je to tak ako je to v bode 1, 3 a 25. E, musíme zabrániť, aby tu nebola aby, e, prílišná záťaž na obchodníkoch. E, musíme si, informa- si uvedomiť, že informácie musia byť centralizované v agentúre, aby sa nevyskytovali duplicity, aby sa veci nerobili dvakrát. A preto takisto vítam pozmenujúci návrh 4 pána Chatimerka Kisa a tiež by som rád obhatil formovanie článku 7 odsek 4 centralizovať informácie v agentúre. To by nemalo znamenať, že akákoľvek iná inštitúcia, ktorá má prístup k citlivým e, informáciám, nemusí rešpektovať e, e, povinnosť dôvernosti, ako je v článku 9. Túto povinnosť musia plniť e, všetci aktéry, ktorí majú prístup k takýmto informáciám. Tieto informácie by mali byť chránená, chránené a síce výlučne pre to použitie, ktoré sa týkajú e, legálne e, definovaného využitia. E, to musí byť e, obsiahnuté v článku 10. Ďakujem, pán predseda. Kolega Balčitis. Ďakujem, pán predseda. Najskôr by som chcel poďakovať spravodajcovi za veľmi dobre štrukturovanú správu. Dokument spomína všetky hlavné princípy pre budúce trhy s energiou. Tiež chcem zablahoželať komisii, ktorá veľmi rýchlo predložila dokument, ktorý bude mať veľmi vplyv, veľký vplyv na budúcnosť. V, na energetickom trhu neferové kroky ovplyvňujú nielen ceny, ale m, mm, môže to byť aj politický nástroj a krajiny platia stovky miliónov eur, pretože jednoducho mm, nemáme jednotný trh e, s energiou, aspoň zatiaľ. Nedávno sme diskutovali o dokumente, ktorý sa týkal cien potravín a dospeli sme k záveru, že špekulácie, cenové špekulácie boli jedným zo základných dôvodov, prečo ceny potravín e, narastli v niektorých regiónoch a krajinách. To isté by sa dalo povedať o energetických cenách. Rád by som hovoril viac o princípoch, nie o tomto špecifickom dokumente. Je dobré, že dokument hovorí o transparentnosti, o vytvorení agentúry, pretože potrebujeme systém zberu dát. Tieto informácie budú v budúcnosti veľmi dôležité, ak chceme ovplyvniť našu budúcnosť, našu energetickú stratégiu dnes, tak musíme priznať, že nemáme jednotné dáta. Tieto dáta sú v každom členskom štáte a jednotné dáta by prospeli nám všetkým. Ďalší bod sa týka trhu s CO2, mám určité pochybnosti v tomto ohľade. Nemali by sme toto nariadenie príliš rozširovať a tým by nám unikli tie zásadné otázky, ktoré sa týkajú princípov vytvárania jednotného trhu s energiou. Ak sa nám podarí vytvoriť takýto trh, tak e, to prispôsobíme princípom trhu z CO2. Pokiaľ ide o prípady zneužitia v Litve, máme veľmi jasné príklady. Zatvorili sme jadrovú elektráreň e, v Invaline a teraz platíme viac za energiu. To je jasný príklad zneužitia pozície poskytovateľa energie. Ďalší bod sa týka problémov na trhu s plynom. V budúcnosti dopyt po plyne narastie. Tento dokument by mal teda spomínať aj náš cieľ vytvoriť skupinu na obstarávanie plynu. To minulý rok spomenul pán Buzek. Takže na záver, dokument je veľmi zaujímavý a Všetci sme predložili rozličné návrhy na jeho zlepšenie, ale hlavným princípom by malo byť, že do roku 2014 um, odstránime energetické ostrovy a vytvoríme jednotný trh, ako hovorí tento dokument. Ähm, Ďakujem, pán predseda. Ehm, pán Svoboda za socialistov tu nemôžem teraz e, tu a veľmi úzko e, spolupracujem aj sme sa stretli s kolegom Chatimarka Kisom a podporujeme e, a túto správu môžeme hovoriť ešte o jednotlivostiach, o detailoch, môžeme ešte návrh e, legislatívy zlepšiť. Ale niečo v mojich očiach e, je nevyhnutné a síce e, toto nariadenie je absolútne nevyhnutný. Ja viem, že moci nie sú vždy Ehm, ehm, transparentné a vždy sa budú snažiť e, e, zneužívať e, trhy, i keď som za sociálny trhový systém, trhové hospodárstvo. E, čo sa týka teda zneužívať e, e, moci, doteraz platné predpisy nie sú na energetické oblasť aplikovateľné a preto si myslím, že je veľmi správne prijať nariadenie k tejto veci. Vieme, že na burzách s elektrinou, s plynom sa e, vznikajú kontrakty väčšine e, s, reálnym, e, s reálnou elektrínou, ale týkajú sa virtuálnej elektriny. A na týchto trhoch sa nachádzajú nie len obchodníci s plynom a elektrinou, ale aj banky, ktoré pracujú za pre e, e, zákazníkov, ale niekedy aj do vlastného vrecka a potom ďalší ako hedge fondy, a ktorí ťažia na, a zapricinujú e, tieto veľké výkyvy cien na týchto trhoch, ktoré nemôžeme vysvetliť fundamentálnymi poznatkami E, vieme, že tendenciálne vracajú e, rezervné kapacity a tým e, dochádza k extrémnym výkyvom cien. Pre obchodníkov je to vždy radostné, pretože týmto sa dajú zarobiť veľké peniaze. V roku 2008 napríklad na Eh, eh, trhoch, eh, spod trhoch s elektrinou megawatt hodina, 31 tisíc eur a e, zvýšilo sa to na 42. Medzi 16. a 17. januárom tohto roku sa spod cena e, zo štvornásobila zo 14 na 60 eur e, v priebehu 1,5 hodiny, pretože veľká spoločnosť všetko skúpila, čo stálo k dispozícii. A k tomu prišlo vyhlásenie, že jeden veľký dodávateľ odstúpil e, z trhu. E, je to typický insiderský mm, trestný čin, pretože o tom boli pravdepodobne e, informovaní. A preto si myslím, že toto nariadenie je mimoriadne potrebné a Mm, budeme svojmu výboru e, odporúčať e, prijatie ešte tri poznámky. E, keď toto nariadenie príjmeme, agentúra ESA čo od e, nedávna funguje v Ljubljane, e, musí dostať príslušné prostriedky. E, bez toho svoju prácu nezvládne. Potom ďalšia problematika, ktorú spomenul mm, spravodajca, je vplyv dopad na trhy z CO2. Ja principálne nie som za to, pretože sme E, že na tomto trhu e, e, došlo k podvodom a síce podvodom aj veľkého rozsahu. Očakávam od komisie stanovisko k návrhu šaci Marka Kisa, čo sa týka obchodu s CO2 že to rozšíriť aj na toto, alebo protinávrh, E, e, komisia ohlásila, že, e, že chcú revidovať smernicu MIFITE a a že to má prísť k zlepšeniam. Vieme si predstaviť, že CO2 bude pokrytý lex špeciális, ale ale nemôžeme akceptovať, aby obchod CO2 naďalej bol e, voľné pole pre e, podvodníkov. Čo sa hovoríme o e, predpisoch, musíme hovoriť aj o sankciách. Je veľmi dôležité, aby sme mali harmonizáciu sankcií eh, v tejto oblasti. Kolega z EPP pred chvíľou eh, navrhol, že štátom sa to väčšinou nepáči, pretože si hovoria, že sankcie patria do ich kompetencie. <clears throat> Ale eh, miesto štátov teda štáty môžu rozhodnúť o, sankci- o sankciách, ale musí to tak byť, e, aby e, na európskej úrovni e, boli rovnako efektívne a mali odstrašujúci účinok. Preto vyjadrujem svoju plnú podporu Ďakujem pekne. Ešte chcem dať slovo 2-3 minúty komisii. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať e, spravedajcovi a všetkým ostatným rečníkom a kolegom, pretože si myslím, že e, tá odozva bola v celku pozitívna. Chcem poďakovať na e, dobrú spoluprácu aj so spravodajcom. Veľmi dobre to fungovalo a som za to vďačný Nechcem teraz zdôrazňovať, kde súhlasíme so všetkým, ale e, sa viadeť k bodom, e, ktoré sú zaujímavejšie. A nie len pán Goebbels, aj Kirkeho spomenuli tému CO2. Môžem e, potvrdiť, že komisia má E, nie je za to, aby obchod s CO2 bol v bezprávnom priestore. Určite potrebujeme tu určitú reguláciu a predpisy aby certifikáty boli lepšie e, MIFITom a DEFom pokryté skôr než e, ako MIFITom tento obchod CO2. To sú vlastne finančné prostriedky, s ktorými sa obchoduje a myslíme si, že tu finanční regulátori sú, e, majú lepšie možnosti a schopnosti to sledovať. A je tu ale aj možnosť, aby ESA Ehm, by mohla tiež sledovať tento obchod s CO2. Čo sa týka ehm, ehm, príslušných úradov a špeciálne nemecký problém, zaviesť tu miestno, miesto transparentnosti, špeciálny úrad pre transparentnosť. Myslíme si, že nechceme tu urobiť takú mozaiku v Európe, Ide o to, aby e, sa tieto dozorné úrady e, stretávali v rámci ESA a mali by spolupracovať s tými kolegami, e, ktorí, ktorí sú v ESA, to sú dozorné úrady pre energetiku a nemyslím si, že potrebujeme e, ďalš, vytvárať ďalší skúsko zošitý e, pokrovec, ktorý spomenul kolega. Ide o to, aby jednotlivé úrady boli vzájomne v spolupráci a v kontakte. Čo sa týka otázky e, správneho aktu zastúpení, tu si myslíme, že, že tu komisia čo sa týka aktualizácie definícií, že tu mala komisia hrať úlohu. Je to model, ktorý už poznáme e, a prebrali sme e, z nariadenia short selling a myslím, že to e, bude správny instrument, nástroj, aby sa rozhodovalo. Čo sa týka licencovania, sme trochu skeptickejší ako Macekakis, pretože myslím, že tu nepotrebujeme veľký byrokratický aparát Ehm, myslím, že by sme sa mohli stretnúť na pozícii registrácie. Čo sa týka sankcií, ehm, je tu už veľa práce, ktorú vykonali eh, kolegovia z oblasti finančného trhu. Možno, že by nás mohli kolegovia informovať, ako sankcie prebiehajú alebo sa realizujú v, na finančnom trhu a aplikovať to aj na obchod s plynom a elektrinou. Čo sa týka nečlenov EÚ, Norve, Norsko a to nie je problém a e, vlastne e, zapojenie švajčiarského trhu to bude trošku e, stiažené. Máme bilaterálne rokovanie, ktoré prebiehajú so Švajčiarskom. Ale dostávame sa tu k problému aj z druhej strany. Neexistuje tam nejaká čierna diera, ale E, tam existujú tiež určité pravidlá. E, čo sa týka tých zastúpení ESA v jednotlivých e, európskych mestách, tu som tiež trochu opatrný. Myslím si, že ESA by mala mať kontaktné miesto v Bruseli a čo sa týka technológií, ktoré máme k dispozícii, tak nepotrebujeme kancelárie v každom meste v Európe Myslím si, že e, toto tiež by bola e, byrokratická záťaž naviac. Čo sa týka e, ďalších poznámok vydala Kvadrasa. To si musíme detailnejšie prebrať. Sú zaujímavé lidi o to, ako budú formulované. A vlastne sa chcem srdečne poďakovať pani Markasovi za e, pozitívne prijatie našich e, návrhov. Ďakujem komisii, že zareagovala na všetky naše návrhy. Len čo sa týka styčných kancelárií, nechceme samozrejme v celej Európe mať tieto kancelárie maximálne na jednom či dvoch obchodných miestach, ktoré sú nesmierne dôležité. Nie preto, aby tam bol nejaký priamy prístup, alebo dohľadala, by vytvorili sme nejaké atraktívne pracovné miesta. Viete, že eh, je to dôležitá vec a niekedy ťažké dostať ľudí do Lublany. Eh, nie je to porovnateľné eh, z USA. Ak má španielský expert prejsť do Lublany, môže to byť problém pre jeho deti, ktoré chcú chodiť do anglickej školy a v Paríži alebo v Bruseli je to jednoduchšie. Takže ďakujem kolegom za ich pripomienky. Ďakujem, takže vám oznámujem, že 19. apríla o 12. je termín uh, na predloženie pozmeňovacích návrhov. Týmto sme tento bod uzavreli. Maličkú prestávku využijem na, to, využijem na to, aby som vás upozornil. Dnes predpoludím bolo malé nedorozumenie pri správe pána Čičestra. Deadline na pozmeňovacie návrhy 13. apríla na poludnie 13. apríla. Takže ďalší bod návšteva komisára Oettingera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 Srdečne vás vítam, pán komisár, opäť v našich radoch. Myslím, že nemusíme nejako dlho to uvádzať. Ah, um, veľmi rýchlo odovzdám slovo komisárovi. Aby nás teda uviedol do problematiky, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni, poslankyňa, poslanci. Ďakujem za príležitosť na rozhovor. E, chcem sa s vami spolu zaoberať programom na nadchádzajúce mesiace a pozrieme sa na tie ťažiska, ktoré si stanovila komisia v oblasti klímy a energetiky. Vychádzajúc z Európskej rady zo 4. februára sa chceme e, venovať úlohám z rady. Chceme využiť ten vietor do plachiet. Masívne chceme podporiť eh, vnútorný trh s energetikou. Chceme tu dosiahnuť pokrok. Pán, dámy a páni, podľa mňa je nepriateľné, že 15 rokov po čo eh, vznikol Európsky jednotný trh na základe zákona, tento trh nie je naozaj eh, kompletný. Ešte stále sú tu čiastkové trhy, ešte stále je tu nedostatočná transparentnosť, ešte stále je príliš málo konkurencie z hospodárskej súťaže. Áno, členské štáty viac a viac svoju úlohu tak, že protekciami, ochranou a s dotáciami e, upravujú trh, menia trh. presadiť jednotný trh to je náš prvý cieľ. 2014 je momentálne aktuálny dátum. Sprevádzame tento proces na realizáciu tretieho balíka pre jednotný trh a musí sa to už teraz realizovať. E, to dosiahli členské štáty, niektoré ešte nie. A do leta e, budeme sprevádzať poradne tento proces a potom v druhom pol roku e, budeme tiež pokračovať e, tak, kde ten balík jednotného trhu nie je dostatočne zrealizovaný, tam sa zameriame. A chceme do popredia dostať externú dimenziu a chceme tu mať oznámenie e, k spoločnej e, zahraničnej energetickej politike EÚ. Je tam už prvý dokument zo strany Rady, zo strany komisie. Veľmi rád v lete Eh, môžem s vami prediskutovať tie otázky, kde máme nejakú zmysluplnú zahraničnú spoločnú politiku. Nemá to nahradiť zahraničnú politiku členských štátov, ale doplniť tam, kde európske spoločné ciele sa dajú ľahšie dosiahnuť a kde energetický partner Um, tam sa môže oplatiť, že sa zorganizujeme. Mm, pozrime sa na východnú Európu, juhovýchodnú Európu, Kaspický, Kaspická oblasť, Stredomorie. Tam externá spoločná, po, spoločná zahraničná politika sa mi zdá byť zmysluplná po tretie. Od mája predložíme našu energetickú zestavnú mapu 2050, čo je ambiciózny zámer. Uh, Predstavte si, že by sme boli v roku 1970 a pozerali by sme sa na rok 2011. Keby sme s tedajšími eh, znalosťami 1970 pred ropnou krízou, pred eh, pádom múru, pre menšiu Európu, boli sme v úplne iných hospodárskych štruktúrach, vôbec by sme to neboli mohli odhadnúť, čo bude v tom roku 2011, takže z roku 2011 pozerať sa na rok 2050 e, tiež to nie je jednoduché, ale nie je len o tento dátum, ide o otázku, ako bude energetický priestor v tom 10 ročí 2020 až 2030 vyzerať, alebo 2040. Mohli by sme mať iné produkčné, skladovacie možnosti, inú infraštruktúru, potrebujeme plánovaciu istotu. Tá cestovná mapa 2050, ktorú komisia vypracuje, a vy to môžete schváliť. A mali by ste mať teda nejakú plánovaciu istotu pre investorov. pokiaľ eh, sa majú dosiahnuť určité finančné toky hm, v oblasti energetiky. Robíme teraz si záťažové testy, to sa to ešte je taký nový aspekt. A máme intenzívne pracovné kontakty s národnými atomovými úradmi, aby sme vypracovali tie e, skúšobné kritériá, aby sme sa rozhodli, ako a kto bude kontrolovať, akými kritériami ako sa to bude hodnotiť, aby teda Európska rada pred Vianocami tohto roku mala tie výsledky a návrhy k tým 134 jadrovým elektrárám v Európe k dispozícii. Momentálne viedneme rozhovory, aby sme pozvali našich dôležitých susedov podielať sa na tomto zaťažovom teste. Máme kontakty s Ukrajinou, s Ruskom, budúci týždeň so Švačiarskom. A vyslali sme pozvanky Arménsku, Chorvátsku, ale aj krajinám, ktoré plánujú jadrovú energetiku ako Turecko, Bielorusko. Pozvali sme ich na rozhovor, aby sme mali pan-európsku previerku bezpečnosti. No a inak to ťažisko ostáva na infraštruktúre. Po tom prvom oznámení budeme mať teraz na jeseň e, nový nástroj k tým e, ten e-líniám a k financovaniu. No a čo sa týka infraštruktúry, budujeme infraštruktúru, tomu vedieme, ve, venujeme maximálnu pozornosť. A takisto e, sú tam opatrenia energetickej efektívnosti, s cieľom do, 20, do 9 rokov mať tých 20 Je tam taká dvojstupňová stratégia, momentálne je dobrovoľná, nezáväzná, záväzná len pre niektoré opatrenia, ale najneskôr od roku 2013-2014 tam budú aj záväzné ciele, keď eh, v členských štátoch zostane ten rozvoj eh, taký, ako bol doteraz. Čo sa týka verejnej budovy, tam e, tomu prikladáme zásadnú, zásadný význam jednak, aby bol prispôsobený a pozbudený trh a aby e, tu bola taká určitá funkcia vzoru a tých 12 e, všetkých budov a verejných budov, ako sú školy, vysoké školy, parlamenty, kasárne, rádnice, starovince a tak ďalej. Všetko to má byť ťažiskom. A naše výpočty ukázali, že len 1,5% sa ročne investuje do tej efektivity. To by nám trvalo 70%, než by sme to všetko zvládli. Ale každých 20 rokov sa generálne mení technológia, takže to tempo je príliš, nesko, príliš pomalé. Čiže chceme minimálne tých plôch. Ak bude tá smernica záväzná pre členské štáty, tak ročne musia členské štáty 3 e, svojich verejných budov generálne sanovať a zvýšiť ich energetickú efektívnosť. A samozrejme ťažisko má byť aj na koheznom fonde, štruktúrom fonde, regionálnych programoch. To je zmysluplné. Členské štáty to 100% nevyužívajú. Je tam ešte priestor a vyučtovanie ukazuje, že tie prostriedky sa nevždy dajú využiť. Čiže energetická efektívnosť už v súčasnom rozpočte, ale o to vec ešte od roku 2014 musí byť prioritou, musí byť ťažiskom pri štruktúrálnych uh, programov. A nemusíme si nič predstierať. Veľa sme investovali do sanovania budov, ale išlo skôr o Eh, išlo o farbu, štukatúru, eh, nejaké, nejaké pamiatky, aby naša dedina bola krajšia, ale všetko to bolo veľmi vzdialené od energetickej efektívnosti. Energetická efektívnosť nie je až taká atraktívna, je to neviditeľné. Ak zefektívnite energetický budovu, tak potom vlastne nič nevidno. Eh, len to, že sa možno nejakých 300-400 eur za meter vynaložilo a všetko to je potom zrejme až neskôr. Takže potrebujeme sanovať e, súkromné aj verejné budovy a to musí byť jeden z veľkých cieľov našej stratégie pre energetickú efektívnosť. Potom téma smart grids, e, inteligentné siete. Hoci som toho názoru, že paneurópska infraštruktúra so svojimi supersieťami je dôležitá, aby tam boli tie veľké prenosové siete, napríklad e- offshore, Severské more, Balské more, až do centra Európy. Mm, máme tu tie inteligentné siete a to treba prepojiť na inteligentnú spotrebu v domácnostiach. Potrebujeme decentrálne systémy, to nesmie podceňovať. A preto tá, to znamenie Smart Grid e, je veľmi významné. Ide o vývoj technických noriem a štandardov, ide o otázky ochrany údajov pre spotrebiteľov, ide o právny rámec, aby tam boli stimuly na vytváranie inteligentných sietí celoplošne a je, ide tam o výskum a vývoj a nové systémy a teda aj o e, ďalší rámcový program pre výskum. No a potom vo všeobecnosti Mám uh, pracovný kontakt s kolegyňou Gigan Quinn, ktorá ma podporuje. Uh, najneskôr v roku 2014 budú v rozpočte prostriedky na energetický výskum uh, podstatne vyššie. Uh, jednak tam budú tie skladovacie technológie a potom sieťové technológie, ktoré budú ťažiskom v oblasti teda skladovania nemáme momentálne nič a veľmi málo pomaly vznikajú tie nové technológie na skladovanie. Ak by som si dovolil predniesť takú víziu, pred pol rokom ste rokovali o smernici o zabezpečení zásobovania plynom, ktorú si schválili a každý členský štát musí mať na 30 dní uložené zásoby plynu, aby v prípade núdze, ak e, závisí od dodávateľa, aby neboli vydierateľní alebo aby e, to neznižovalo kvalitu života, alebo neviem, spôsobilo problémy podnikom. Ja by som bol rád, keby naša generácia prostredníctvom výskumu týchto skladovacích kapacít dokázala e, si stanoviť eh, záväznú smernicu, že sa uloží 30-dňová zásoba en- elektrickej energie, čo momentálne je neschodné, ale môžeme sa nad tým zamýšľať. Sú tam nejaké biosklady, batérie, akumulátory. Možno to nie je úplne nemysliteľné. No a potom offshore, ropa a plyn. Hmm to, čo sme už eh, preberali v dialogoch. Vidíme tam možno určitý priestor. Takže toľko tie hlavné eh, body, čo ešte máme pred sebou, čo by sme chceli v priebehu roka dokončiť alebo rozbehnúť a veľmi rád budem s výborom aj s vašimi koordinátormi v kontakte. Ak budete mať záujem, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Pán komisár, máme do 5. čas. A ak si chceme vypočuť odpovede komisára, tak ten zoznam prihlásených do diskusie sa musí sústrediť na otázky. A Možno, že všetky tie pozdravy a ďakovania by sme si mohli odpustiť a sústredili by sme sa len na otázky, pretože komisár vie, že si ho vážne, veľmi vážime, že sme všetci strašne vďační, že je tu. Takže som to teraz za vaše už povedal. A sústredite sa na otázky, pretože potom vo veci e, trošku možno pritlačíme komisára k múru, aby sa konkrétne vyjadril. Takže dve minúty by každému mali stačiť. Pani Del Castillo. Komisario, por mi parte se puede dar por Pán komisár, Môžete sa cítiť oceňovaní, ja teda nechám to tak. Niekoľko bodov, ktoré chcem pokryť. Vaša prezentácia bola veľmi komplexná, týkala sa budúcnosti stredno dlhodobej perspektívy a čo nás čaká bezprostredne v oblasti energetiky. Najskôr teda spomenuli ste možnosť vonkajších prvkov v energetickej politike. Je táto iniciatíva niečím, čo bude v kompetencii DG Energy, alebo to bude nejaké iné oddelenie. Budeme mať situácia, kedy to bude generálne riaditeľstvo pre vonkajšie otázky, ktoré bude zodpovedné za rozvoj tohto nového rozmeru v energetickej politiky. A bude to náš partner pre ITRE a ďalšia otázka v Štrásburgu. Bolo spoločné uznesenie vypracované k otázke tsunami a zemetrasenia v jadrovej elektrárni Fukushima. A toto uznesenie nebolo schválené v konečnom hlasovaní, avšak keď, sme, keď prebiehalo hlasovanie o niektorých prvkoch tohto uznesenia, tak stanoviská parlamentu k niektorým špecifickým a dôležitým oblastiam boli viditeľné a to bola informácia aj pre komisiu. Najskôr teda je jasné, že záťažové testy jadrových elektrární sa budú musieť robiť tak, ako komisia hovorila, ale Európsky parlament si myslí, že tieto testy by mali byť povinné, mali by mať spoločné normy ktoré mm, definujú riziko daného reaktora a potom sú tam niektoré oblasti, kde záťažové testy musia dokázať, že reaktor je bezpečný. Ak e, sa e, postavia nové reaktory alebo elektrárne, musia splniť tieto normy. Je jasné, že v niektorých prípadoch jadrová energia je nevyhnutná. O tom nie je diskusia. To je kľúčové pre parlament. Chceme obnoviteľnú energiu, ak chceme toto rozšíri do budúcnosti, je to v poriadku, ale nebudeme mať 20% do roku 2020, to je e, nevyhnutelné. Je to, veľmi, je to veľmi dôležitý projekt ITER, ktorý by mal pokračovať, mal by pokračovať aj jeho financovanie a my si myslíme, že toto je veľmi dôležitý projekt pre Európsku úniu a pre budúcnosť energie vo svete. Ďakujem. Pani Kolárska-Bobinská. Ďakujem pekne. Chcem sa dotknúť rovnakých tém. Viete, že sme nedosiahli súhlas v spoločnom uznesení v Štrasburgu, ktoré sa týkalo Fukushimy a bezpečnosti energetickej politiky. A ja sa vás chcem spýtať, čo si myslíte by malo byť ďalším krokom, aby sme posilnili európsku politiku v oblasti jadrovej bezpečnosti. Hovoríte o záťažových testoch, dobre, ale chcem sa spýtať na ďalšie kroky, keďže tu bude kľúčové, čo komisia plánuje, čo si myslí, čo by sme my, vy mohli urobiť. A či by sa táto téma dala riešiť počas polského predsedníctva. To je jedna otázka. Druhá otázka, financovanie infraštruktúry. Chcem sa spýtať, máte nejaké predstavy, aké nástroje by sa mali použiť preto, aby sme zabezpečili toto financovanie? Mal by to byť nejaký oddelený e, nástroj, alebo sa to bude financovať z koheznej politiky? A k diverzifikácii ostatných finančných nástrojov, keby ste sa mohli vyjadriť. Ďakujem. Kolega Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. S veľkým záujmom som počúval, alebo teda prečítal som si vaše interviu v Špigli a jasne z toho vyplýva, že chcete zrýchliť prístup k obnoviteľným energiám a teda sú tu základné výzvy. Hovorili ste o skladovaní elektriny, batériách a podobne. A ďalší bod sa týka infraštruktúry, tzv. E, energetických diálnic, aby sa energia dostala do všetkých častí Európy. A okrem iného táto téma ma vedie k ďalšiemu bodu nášho programu. Uh, Takže moja otázka. Bude to ťažké, náročné, ehm, bude to takmer nemožné, keby sme mali peniaze, ehm, bude tu potrebná, ehm, sú tu reakcie občanov. Takže konkrétne, aké sú možnosti v rámci európskeho rozpočtu, aby sme mohli pracovať v pilotných projektoch preto, aby tieto diálnice boli podzemné? Aké sú tu možnosti? Či sa už urobili nejaké pilotné programy? Ďalej finančné nástroje. Čo si myslíte o, o myšlienkach, e, ktoré sa ujali v členských krajinách daň na urán? A veľká časť príjmov by sa mo- týchto spoločností by sa mohla zdaniť a z toho by sa mohli financovať projekty na obnoviteľnú energiu. Čo si o tom myslíte, pani Cavela? Ďakujem, mám tri otázky. Najprv k financovaniu infraštruktúry Máme tu veľmi atraktívny nástroj, projektové bondy. Ehm, tam by sa dal nájsť kapitál z tohto z súkromného sektora pre infraštruktúry. Komisia má zámer v roku 2014 eh, nasadiť tento nástroj. Myslím, že to je naozaj veľmi neskoro ak by sme mali tento mechanizmus aj pre financovanie, mohli by ste preskúmať, či by sa nedalo postupovať rýchlejšie, aspoň teda v sektore energetiky, aby sa používali tieto project bonds pre infraštruktúry. No a máte zámer urobiť zoznam energetických e, zdrojov v EÚ. Čiže popri tých obnoviteľných zdrojoch máme zemný plyn na juhu, v Stredomorí sa hovorí, že je tam zemný plyn. A plus ďalšie plyny. Američania povedali, že Nemecko má 8,3 miliard kubikov. Čiže EÚ má vlastné zdroje. Mohli by sme si urobiť nejakú inventarizáciu, aby sme videli, aké zdroje sú k dispozícii a potom e, záťažový test jadrových re reaktorov. Nespomínali ste Rumunsko od roku 1980 je tam ešte tá uh, e, elektráreň s tromi reaktormi. na Gonda. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, tri pripomienky. Poprvé, k tomu, čo povedala kolegyňa Pilar de Castillo a Kolaska Bovinská. Minulý týždeň som pri tej rozprave bola prítomná od začiatku až do konca, aj keď to uznesenie vzhľadom na dôsledky s Fukushimi nebolo schválené. Všetci, ktorí sa prihlásili v rozprave, bez ohľadu na politickú príslušnosť vás podporili vo vašom úsilí dosiahnuť najvyššie bezpečnostné štandardy pre jadrové elektrárne v Európe. A, takže to je aj politický signál parlamentu. A bola by som vám ťačná, keby ste tak postupovali, aj keď k tomu nie je uznesenie Druhý bod, hovorili ste o Energy Roadmap 2050, hovorili ste o e, vonkajšej dimenzii a v tejto súvislosti by som ešte pripomenula projekt Desatek. E, to je v Severnej Afrike na obsluhu európskeho priestoru a myslím, že tiež by to mal byť európsky projekt. A chcem sa opýtať, či to tiež tak vidíte a aké sú tam iniciatívy zo strany komisie, aby Desatek eh, pokročil. A posledná vec, taká stará téma. Vy ste spomínali ten jednotný trh s energiami, čiže to konštatovanie, že nemáme jednotný trh s energiami v Európe, pretože eh, členské štáty boli protekcionisticky, si strážia svoj národný trh a e, teda pozerajme sa nielen na tie súkromné e, podniky, ale v členských štátoch sú aj štátne monopoly, takže aj e, tie štátne monopoly by sa mohli stať predmetom nejakého konania. Dobre, pani Kavajo. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pánovi komisárovi za detailný opis. Chcem zablahoželať komisárovi k iniciatíve o medzinárodnom rozbere energie a tiež by som chcela podporiť eh, moju kolegyňu Castillo, že by sme mali byť vedúcim výborom, gestorským výborom v tejto téme. Chcem tiež spomenúť dôležitosť eh, Atlantického frontu v medzinárodnom rozmere, teda sever a juh. Dodávky eh, plynu, tekutého plynu zo západného pobrežia Afriky mm, sú čoraz dôležitejšie pre Európu po druhé, výskum. Veľmi rada od vás počujem, že no, hľadáte možnosti navýšenia rozpočtu pre energetický výskum. To je kľúčové, hlavne preto, lebo vo väčšine oblastí potrebujeme pilotné programy a mm, myslím si, že pilotné programy v oblasti energetiky a toto by mala byť dôležitá priorita v následujúcom programe pre výskum. A otázka, ak by ste nás mohli informovať o, rozvoji demonstračných eh, programov, eh, šiestich či siedmých programov, ktoré sú kofinancované z plánu na obnovu, mm, pokročili, majú nejaké problémy, keby ste nás mohli informovať o eh, pokroku týchto projektov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Dobre, takže ako ste prihlásení, uh, presne tak, ako ste sa prihlásili, pôjdete na rad. Žiadne iné pravidlá a ak by boli nejaké iné pravidlá, tak si to prosím vyjasnite v politických skupinách. Teraz pôjdeme po poradí. Ale môžete to kedykoľvek zmeniť. Takže pán Goebbels. Danke, prezident. Ähm, komisár. Äh, Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, musím E, povedať, že predstavy komisie až do, do roku 2050 pokladám za absurdné, aby sme teraz už stanovovali, čo sa e, má stať alebo stať do roku 2050. E, to sú hry a fatamorgány a môžeme si vlastne prijať všeličo, ale E, neslúži to veci. E, technika sa každých 20 rokov obnovuje 20, e, 2050 mm, už dôjde k dvakrát, dojde ob nové <clears throat> techniky, takže komisia si robí veľa predstav, čo sa týka roku 2050, ale ale v tom čase už sotva kto z nás prítomných tu ešte bude a e, nebudeme môcť si preveriť, že či sme mali pravdu a že či budeme mať e, e, určitý počet obnoviteľných energií. Svet sa razantne mení. Fukushima je iným svetom, pretože zajtra čo dúfam, že sa nestane keby e, cisternová loď s metánom, e, tak by došlo k stovkám až tisíckám obeti. To by tiež zmenilo energetickú politiku a celý svet. A takých príkladov je viac. E, s Fukushima mm, teda pripravila nás tomu, aby sme v Nemecku uzatvorili určité atomové elektrárne, ale Nemecko sa zmenilo z e, exportéra na importéra energie. Je to veľký problém pre ostatok Európy. A uvidíme, e, čo bude e, v lete, keď bude teplo a keď budeme mať nedostatok elektriny nielen v Nemecku. Čiže by sme sa mali koncentrovať, pán komisár, na to, čo sa stane zajtra a pozajtra. Rád by som vedel, ako sa tieto obnoviteľné e- energie budú transportovať, ako budú vyzerať siete aj cezhranične, ako je to s kapacitami um, rezerv, e- a už nás varovali, že vlastne vytvoríme novú, nový trh ako to bude kompatibilné s želateľným e, e, vnútorným trhom pre energiu. Kolega Balčitis, pán predseda, najskôr by som chcel zablahoželať k implementácii tretieho energetického balíka. Myslím si, že tento balík bude mať veľký dopad na Nemecko, na energetickú efektívnosť. Áno, sú tu niektoré členské krajiny, ktoré neimplementovali tieto projekty už niekoľko rokov a Európska komisia potrebuje zintenzívniť politický tlak, aby zabezpečila to, že všetky členské krajiny budú rešpektovať e, usmernenia v oblasti efektívnosti. Hovorili ste že od roku 2014 by sme mali začať implementovať externý rozmer energie energetickej politiky a rád by som sa spýtal, ako budete implementovať stratégiu o spätných tokoch. Ďalšia otázka je spojená so smernicou o akumulácii plynu, teda o plynových rezervách. Hovorili ste, že potrebujeme rezervy na 30 dní a to by si vyžadovalo obrovské investície. Nemyslíte si, že e, výbor pre obstarávanie plynu, ktorú, ktorý spomenul pán predseda, by mohol do tohto projektu zasiahnuť, e, že by sme mohli obstarávať plyn na medzinárodných trhoch pretože teraz členské krajiny sú rozdelené, obstrávajú plyn unilaterálne z tretich eh, krajín, ktoré to, niektoré z nich využívajú, čiže mohli by sme zmeniť našu pozíciu. Ďakujem. Kolega Bütikofer. Kolega Bütikofer. Ďakujem, pán predseda eh, chcem trošku zablahožovať e, pánovi komisárovi e, za to, že v Štutgarte jeho e, následník druhej generácie lepšie bude realizovať ako váš bezprostredný nástupca. Takže blahoželám. Po druhé, som chcel ehm, odporovať e, určitým rečiať. Nemecko nebude e, v roku 2030 e, importérom, ale exportérom elektrického prúdu. Nie, je možné, aby každý si tu zastupoval vlastné e, fakty. E, možno by sme tu mali e, akúsi súťaž zriadiť, aby sme to mohli priateľsky riešiť. Mm, niekoľko bodov k tomu, čo ste povedali. Nezávisle od stres stresu, stres testu môžeme už teraz mm, vlastne medzi E, e, skladovanie e, má naďalej obrovské rizika, nesie obrovská rizika a musíme nielen vykonávať stres ale musíme hľadať vlastne možnosti skladovania energie, teda atómového odpadu Mm, takisto ste oslovili niekoľko bodov, ale potrebujeme návrhy predpisov zákonov a podľa mňa to potrebujeme ešte pred letom, aby sme v druhej politike 2012 eh, mohli konať. Po tretia, energetická cestovná mapa, bolo by dobré, keby ste mm, s do svojich scenárií eh, prevzali aj scenário 100-percentného mm, eh, krytia obnoviteľnými energiami. Prosíme vás, aby ste nás podporili ako ITRE, aby sme mohli zabrániť tomu, aby sme dávali stále rastúce eh, prostriedky do eh, výskumu v tejto oblasti a tie prostriedky idú vždy iným smerom. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár. Chcela by som povedať, že v roku 2020 iba 1% budov budú, bude, budú nové budovy. 89 budov budú existujúce budovy a smernica o energetickej účinnosti budov zdôrazňuje potrebu investícií do ubytovacích kapacít a pokiaľ ide o verejné inštitúcie, povedali sme, že od roku 2019 energetická spotreba týchto inštitúcií by mala byť na úrovni 0 Takže žiadali sme, aby sa prijali opatrenia preto, aby technické systémy budov boli efektívne z energetického hľadiska. v roku 2008 22 členských krajín neimplementovalo svernicu EPPD z roku 2002. Aká je dnešná situácia? Povedali ste, že budeme investovať viac do energetickej účinnosti budov od roku 2014 a členské krajiny môžu využívať prostriedky, e, ktoré sú vyčlenené do úrovne 100%. Či týchto 100% zahrania aj ubytovanie, alebo nie. Máme dnešný dnes prach 4%, pokiaľ ide o energetickú účinnosť budov a v roku 2020 99% budov budú existujúce budovy. Budú to ubytovacie kapacity. Chcem sa spýtať na metodológiu výpočtu eh, noriem eh, energetickej výkonnosti. Táto metodológia, túto metodológiu vyžaduje smernica EPPD. A harmonogram vyžaduje, aby parlament schválil tieto postupy delegovaných aktov. Ďakujem. Matematisch geht das nicht. Wenn Sie sich kürzer fassen, geht's. Frau Matthias, die erste. Takže máme ešte 10 prihlásení do diskusie. Musíte byť veľmi e, stručný. Ďakujem pekne, pán predseda. Pôjdem rovno k veci. Moja prvá otázka sa týka infraštruktúry. Veľmi konkrétna otázka. Vo svojom prvom príspevku predseda komisie povedal, že um, jeho prioritou bude hospodárska obnova a chcel by som sa spýtať, či je tu nejaký pokrok a či um, tu máme perspektívu roku 2014. Druhá otázka. Záťažové testy. Videli sme, že Fukushima bola um, katastrofou uh, z um, vyššej moci. Vzali sme do úvahy otázky ako napríklad um, táto a aká je situácia v týchto záťažových testoch a aké sú závery, ktoré môžeme vyvodiť z týchto testov um, dočasné zatvorenie alebo definitívne zatvorenie elektrární, ktoré nesplnia potrebné kritériá. Sú to dôležité otázky, uh, na ktoré treba rýchlo odpovedať pretože majú vážne dôsledky a poučenie, ktoré si môžeme vyvodiť e, z týchto testov, je aj pre nás záťažovým testom. Ehm, nesmieme zabúdať na bezpečnosť občanov v prípade takýchto katastrof. Ďakujem a Blahoželám vám k vašim cieľom v roku 2014, pokiaľ ide o energetickú činnosť budov. Vrátim sa k tomu, čo povedala pani Tykau, že energetická účinnosť budov, existujúcich budov, eh, už je vytvorená, stačí len aplikovať eh, platnú legislatívu. Musíme sa držať eh, času menej ako dve minúty, pretože nedostane nám čas na odpovede. Pán Tier. Ďakujem. Ehm, teraz chcem položiť otázku a potom si vypočiť eh, komisára, väčšinou to býva naopak. Eh, čo sa týka vnútorného trhu energetiky, ehm, nie je to ani transparentné, ani prístupné, ani integrované. Eh, v druhom energetickom balíčku už e, prebiehajú 4, e, 40 e, prípadov porušenia nie len čo sa týka medzi krajinami navzájom, ale aj v rámci vnútri krajiny, čo sa týka nových vo vzťahu k novým podnikom, komunálnym podnikom, keď keď sa nič nedeje a v priemysle odhliadnúc od verejných budov e, sa môže ušetriť tak veľa a nič sa nedeje. E, môžete to kvantifikovať presne, e, či existujú určité prekážky, či sa pokúsilo to niečo e, dosiahnuť a či sa k tomuto e, problému sa opäť vrátime. Mohli by sme e, so stredomorskými krajinami vybaviť určitý vývoj, existuje tu nejaká väčšia energetická kooperácia nielen v oblasti E, teda na e, zemi, ale aj v ovzduši e, teda čo sa týka vzduchu, čo je tiež dobrý spôsob obnoviteľných zdrojov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem položiť otázku, ktorá bude veľmi stručná, aby všetci kolegovia mali ešte čas sa vyjadriť. Um, poslanec si vypol mikrofón. Stratégia a politika Európskej únie sú veľmi dôležité. Ako harmonogram máme termín do roku 2020 a myslíte si, že členské krajiny by mohli dať pre energetický sektor nevyhnutné e, prostriedky, fondy na energetickú účinnosť pre obnoviteľné zdroje energie. Ďakujem. Herr de Angelis, Dankeschön. Pán de Angelis. Ďakujem. Po Fukushime myslím si, že musíme sa pozastaviť a rozmýšľať, ako má vyzerať energetická politika a ako má vyzerať príslušná stratégia. Cieľom spoločnej zahraničnej e, politiky treba tiež mať na zreteli. Ale, pán komisár, nemyslíte si tiež, že prišiel čas, keď e, v budúcnosti a nie za po desiatkoch rokov si musíme stanoviť určité ciele na alternatívne obnoviteľné energie. Nepotrebujeme tu e, silný, pevný zásah v otázke bezpečnej energie? Druhá otázka keď hovoríme o energetickej nezávislosti. E, chcel by som e, vedieť, že kto bude môcť e, alebo bude vykonávať tieto stres testy keď určité zariadenia neprejdú. Budeme neustále informovaní. Ďakujem kolega Budy. Ďakujem pekne, pán predseda. Len niekoľko slov k záťažovým testom. Myslím si, pán komisár, že sa musíte opierať o špecifické, špecializované národné orgány, ktoré e, majú najvyššiu úroveň. E, myslím, že komisia nemá ani kompetenciu, ani potrebnú nezávislosť na to, aby mohla zanalizovať výsledky takýchto testov. Pokiaľ ide o infraštruktúru, máme správu ktorá bude čoskoro vypracovaná. Máme vypočutie. Nemyslíte si, že by tu mali byť európske úvahy o infraštruktúre, o vlastnosti, o financovaní, rozvoji e, týchto infraštruktúr, o inteligentných sieťach a mali by sme mať inovačné financie založené na spotrebe, aby sme vytvorili solidaritu zásobovania všetkých spotrebiteľov, kdekoľvek sa nachádzajú v Európe. Ganz herzlichen Dank, Frau Jordan Pán pripravljate energetski načrt do leta Vážený pán komisár, ste spomínali, že do roku 2050 pripravíte cestnú mapu. Aký scenár si predstavujete, čo sa týka e, redukcie skleníkových e, plynov? E, ja mám veľa pripravených veľa pozmeňujúcich e, návrhov a kolegovia si myslia, že e, zníženie by malo byť väčšie než 20 A to je aj podiel, že aj podiel obnoviteľných energií by malo do roku 2020 prevýšiť 20 Čiže mohol by byť energetický sektor náročnejší E, do roku 2020, e, e, a či to bude mať vplyv na investície. Ďakujem, pán predseda. Mám dve otázky alebo okruhy otázok. Stres test budú zohľadnené predpisy e, Nemeckej komisie pre bezpečnosť, napríklad ochrana pred e, náletmi lietadiel alebo povodní. E, v parlamente v sa uznesením mal prijať sa prijal uznesenie, čo sa týka eh, moratória eh, nových, eh, výstavby nových jadrových elektrární. Potom druhá téma, zdanenie CO2, čo sa má zajtra rozhodnúť kolega Karens. Ďakujem, pán komisár bezpečnosť jadrových elektrární. Povedali ste, že rokujete s našimi ruskými a bieloruskými e, susedmi. Otázka je, ako e, dokážete naše vysoké e, európske normy zaviesť našich, u našich východných susedov. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár, že k nám tak často prichádzate, hoci to tu nemáte ľahké, je to ale veľmi osviežujúce pre obe strany. Mám tri otázky a jedno malé želanie. Prvá otázka. Pod polským predsedníctvom budeme mať e, viacročný finančný rámec. Ako vaša komisia sa pripraví, aby v rámci tohto viacročného finančného rámca sa zmaximalizoval potenciál pre otázky spojené s energetikou a ako vám v tom môžeme pomôcť? To je prvá otázka. Druhá otázka je jednoduchšia pokiaľ vieme, do konca tohto roka, 2011, Azerbajdžan sa konečne rozhodne v súvislosti s projektom NIS a teda spojenými projektami Nabuko. A tu narastá ich dôležitosť, takže ako do konca tohto roka podľa vás môžeme um, vytvoriť projekt, ktorý bude lepší pre Európu? Tretia otázka sa týka jadrovej oblasti. Schválili sme smernicu o jadrovej bezpečnosti, ale doteraz pa Španielsko, Bulharsko a Francúzsko schválili e, a transponovali ju do národnej legislatívy. Takže 24 členských krajín a ten, ktorého sa to najviac týka, to neurobili. Ako teda môžeme pomôcť týmto krajinám, ktoré netransponovali smernicu, e, aby tak e, urobili, pretože pravdepodobne aj tam budú potrebné zmeny. A potom to malé želanie z mojej strany. Chcem, aby tie krajiny ktoré chcú využívať iba časť energetického mixu, ako by nielenže nemali produkovať jadrovú energiu, ale aby ju aj nedovážali. Ako môžeme dosiahnuť, aby tieto krajiny neimportovali jadrovú energiu z ostatných krajín? Ďakujem. So, ich bedanke mich herzlich und Ďakujem. A teraz pán komisár môže odpovedať na otázky 20 kolegyň a kolegov. Vážený pán predseda, dámy a páni, poprvé, či teda mm, schválili ste tú smernicu o bezpečnosti jadrovej energetiky e, už v minulom roku a dokonca tohto roku to musí byť zrealizované členské štáty transponované, takže tie členské štáty, ktoré to ešte netransponovali, majú asi 4 rok čas. Tlačíme na nich a v júli, tam, kde tá smernica ešte nebola realizovaná, pristúpime e, bezprostredne e, na to k ďalším krokom pretože v tejto oblasti omeškané alebo nedostatočné transponovanie je neakceptovateľné. To isté, čo sa týka smernice o, smernice o odpade. Očakávame od Rady a parlamentu v priebehu roka zmeny, doplnenia, zlepšenia, ale potom aj prijatie. Lebo jednu vec sa musíme s poučiť. Jadrové palivové články, ktoré sú vyhoreté, nepatria do blízkosti elektrárni, tam zvyšujú riziko. Patria čo, do čo najlepšie zabezpečených prístupných kontrolovateľných uh, skladov a na to je zameraná vlastne tá smernica v jadrovom odpade. ITER, áno, pokračujeme vo výskume. A slobujem, že je môj cieľ, aby prostriedky ITER nedominovali výskumu, eh, nepodkopovali výskum alebo obmedzovali výskum, čiže ITER je globálny projekt a potom energetický výskum v Európe a nemôžeme akceptovať zvýšenie nákladov na ITER. Pri ITERi ide aj o principiálne otázky rozpočtového práva, rozpočtovej politiky. Ale toto rukojevníctvo nie je jednoduché, pretože pri každom rozhovore s Američanmi alebo s eh, Číňanmi e, dostávame otázku, či ešte Európa vôbec chce financovať tento projekt, dokáže financovať a čím je ešte schopná viesť gestiu mať gestiu nad týmto projektom. A, takže nie je tu nejaký jasný finančný základ medzi parlamentom členskými štátmi a komisiou, čiže čo najrychlejšie treba sa dopracovať k nejakému výsledku. Ten záťažový test nie je všeliekom, ale úprimne radšej urobme tie zaťažové testy a než neurobme nič. Keby nebol za, navrhnutý, akceptovaný ten záťažový test, tak by sme mali menej v rukách, než s tým záťažovým testom, kde budeme mať poznatky, dôsledky a faktické vedomosti. Momentálne pracujeme na e, tých testovacích kritériách. V polovici mája to schválime s národnými kontrolnými úradmi a môžeme hovoriť už o tom hrubom návrhu tých kritérií. Ja naozaj mám záujem o transparentnosť, pretože tie zaťažové testy a e, ich faktická sila e, vychádza z toho, že to bude transparentné a že to nikto nebude spochybňovať vo verejnosti. Európska rada žiada najvyššie bezpečnostné štandardy, ale e, nerob, nepredstierajme si, že to, čo je tu najvyššie, je tiež relatívne. Rizika spojené so zemetrasením a podobne, tie určite budú splniteľné na tom najvyššom štandarde. Aj pokiaľ ide o povodne, to nie je primárne téma vnútorných vôd, vnútrozemských vôd, ale skôr téma Atlantiku, tam to treba do, dopracovať, e, dovybaviť téma na druhej strane chladiace systémy a ich fungovanie e, elektrické obvody, záložné zdroje energie, to všetko musí fungovať. To sa podľa mňa dá e, riešiť v zhode. Takisto pády lietadiel, či už to bude nehoda alebo útok. Nie som si istý, či tam sú tie najvyššie štandardy vo všetkých členských štátoch. Lebo jasné je to, že ak by sme tu mali taký útok ako v septembri 2011 v New Yorku, 2001, eh, ak by teda došlo k teroristickému útoku, tak eh, v podstate asi žiadna elektráreň na svete nie je proti tomu dostatočne chránená, asi sa to technicky nedá, alebo ekonomicky sa to nedá. Čiže musíme sa rozhodnúť, či teda nejaké to riziko v tejto oblasti akceptujeme. Ale to rozhodnutie niečo, môžeme navrhnúť nejaké alternatívy. Môžeme napríklad e, e mať právny základ, respektíve nemáme na to právny základ v EÚ, čiže členské štáty tam majú určitú, určitý manevrovací priestor, majú možnosť rozhodnúť sa, aký chcú energetický mix a v Lisabonskej zmluve sa jednoznačne hovorí, že máme na európskej úrovni rozsiahlu energetickú zákonodárnu pravomoc, ale nie pokiaľ ide o energetický mix. Rakúsko a Francúzsko sú tie dva najmarkantnejšie príklady, ako zostaviť energetický mix, pokiaľ ide o jadrovú energiu. No a potom pani poslankyňa Hercog. Áno, táto otázka musí prísť a príde určite u nás doma sa čoskoro navrhne nejaký zákaz dovozu jadrovej energie alebo nejaká kontrola, ale to jednoducho nejde. Neexistuje nemecká elektrina, neexistuje luxemburská elektrina. Máme elektrinu na európskom jednotnom trhu. A technicky to ešte málo prebieha cez hranice, pretože nemáme dostatočne prepojovacích staníc, ale doteraz ak spoločnú vôľu budeme mať realizovať ten jednotný trh, tak tú kapacitu a kvalitu prenosov dokážeme zabezpečiť a potom už absolútne nebude možné, príde elektrina zo Španielska do Francúzska, z Francúzska do Nemecka, z Česka do Nemecka a naopak. A tie podniky už aj tak nakupujú v celoeurópskom priestore a na to je vlastne základom tá, tá burza. Čiže ak niekto vyrába e, elektrínu z uhlia alebo nechce elektrínu z uhlia alebo z veternej energie, tak podkopáva jednotný trh a to by som teda neodporúčal, pretože jednotný trh to je témou, zakladajúcou témou Európskej únie a to sa nemá týkať len nejakých e, nejakého bravčového mesa alebo aut alebo takýchto produktov, ale to sa to týka aj energie. Ešte to nie je plne zrealizované, ale bolo by krokom späť 5 e, určite by bolo nesprávne ísť späť. Čiže nezakazovať dovoz jadrovej energie, exportovať. Áno, susedné krajiny, ja e, som presvedčený, že krajiny ako Turecko alebo Rusko, keď budú nové elektrárne stavať, tak sa budú orientovať na našich e, štandardoch bezpečnosti. Pozrite si Kaliningrad. Ale je jasné, že potom dojdú aj ďalšie body. Rusi, by radi predávali mm, elektrínu z Kaliningradu, z jadrovej elektrárne, čiže len ropu, plyn, uhlie, ale aj elektrínu. To je pochopiteľné. A my tiež chceme predávať naše veci do Ruska, čiže ak sa budeme brániť proti týmto dovozom elektriny, proti nejakému otvorenému trhu, alebo budeme klásť dôraz na tie bezpečnostné štandardy. Čiže to ešte nie je rozhodnuté, určite sa k tomu vrátime. Je tu teda vec Litvy, Kaliningradu, Polska, Desertek. O čo ide? V rámci tejto veľkej zmeny musí mať koncepty, partnerstvo v Stredomoria nielen ako nejaký Robinson klub na mori, musíme si položiť otázku, či polnohospodárske produkty z Južného Stredomoria pustíme k nám, pretože ak nie polnohospodárske produkty, tak kde môžu vzniknúť tam u nich pracovné príležitosti, aby si vybudovali nejaký skromný blahobyt? E, farmári v Portugalsku, Španielsku, Taliansku, to je jedna vec. A potom je tu energia. Maroko, Tunisko, e, Libia, Mauretania. tam je situácia taká, že ak vôbec majú elektrínu, tak uh, hlavne z ropy. Ropa sa teda spaluje a tak vzniká elektrina. Toto sa u nás už 25 rokov vlastne nepovažuje za nejakú schodnú technológiu. Máme také maximálne núdzové agregáty alebo už vôbec nič. Takže pokiaľ ide o energetiku a suroviny, tak e, tam môžeme vyžiť veternú energiu, energiu morských vln, solárnu energiu a ropa by sa vyžala v chemickom priemysle mm, a už by sa nespalovala na elektrinu. Ale z ropou vlastne za 2% vyrobia 1 kWh a pri solárnej energii je potrebných 6 centov, takže všetci musia byť ochotní dotovať tých 3,5 Však to znamená europeizáciu a koordináciu obnoviteľných zdrojov energie. Poukazujem na to, že tá téma samozrejme je veľmi citlivá, najmä v Nemecku. Lebo fotovoltaické zariadenie ktoré vytvorí nejakých 2,5 tisíc hodín ročne. To by u nás bolo možno 800 hodín, ale Alžírčania, Tunisania, Libičania z vlastnej sily nedokážu importovať fotovoltaické zariadenie, inštalovať ich, pokiaľ majú pre seba dosť ropy, mm, ale pre, pre svet je to naozaj nevyhnutné, aby sa využívala ropa na iné účely, aby sa zušlachtovala, Čiže otázka je, či teda tie malé dotácie, ktoré majú veľký prínos pre bilanciu CO2, to pre klímu robí mnoho viac, než tie o mnoho drahšie opatrenia u nás. Takže budem klásť veľký dôraz na to, aby tých 20% a viac emisí CO2 sa dosahovalo nielen na našom európskom území, ale aby sa to dosahovalo aj prostredníctvom európskych opatrení mimo Európy. Je to globálny problém a treba ho globálne riešiť, tieto emisie CO2. A pripravujeme ďalšie rozpočtové obdobie a návrh komisie bude predložený v júli. Ja som si istý, že e, na ten energetický výskum budeme dostať príležitosti a prosiedkov. Po druhé, čo sa týka energetickej efektívnosti, považujem koordináciu štruktúrnych pro, pro, programov za dôležitú. Určite je to zmysluplné. Priorita bude takto vnímaná aj v komisii členských štátoch. Po tretie, infraštruktúra. Otázka infraštruktúry, prepojenia, vodiace siete a tak ďalej. Tam chceme urobiť ten návrh projektových bondov, čiže infraštruktúrové bondy na projekty, možno spolu IT, doprava, a energetika, alebo energetika iba samotná. No a tou navýdavou otázkou bude, či členské štáty vo všeobecnosti budú akceptovať tieto bondy, tieto dlhopisy. V týchto hodinách vlastne zažívame, že návrhy sa ani len ledva predložia a vôbec nie sú schválené. Napríklad e, energetické zdaňovanie alebo alebo daň na finančné transakcie, vo všeobecnosti viac vlastných prostriedkov to niektoré členské štáty odmietajú úplne už od začiatku a ja ľutujem, že napríklad v mojej krajine vláda, ktorú podporujem v koaličnej dohode, ktorá inak vo, všet, <laughs> vo väčšine ostatných oblastí už strátila svoju silu, tam uh, jednoducho v tej koaličnej dohode je, že uh, daň na úrovni EÚ nebude. Čo je škoda. Uh, čiže otázka je, či členské štáty takúto formu garancie dokážu dať pri takýchto infraštruktúrnych projektoch. Potom otázka, ako podporiť ďalej obnoviteľné zdroje energie. Dámy a páni, pokiaľ ide o obnoviteľné E, zdroje, sme na správnej ceste. Tých 20% v roku 2020 to je len časť pravdy. Prečo? Pretože keď by sme si rozdelili tieto sektory na, na dopravu napríklad, tak tam sa z tých 20% dosiahne len 10%, pretože obnoviteľné zdroje pre lietadlá, nákladné auta, lode, autobusy, podstate nemajú žiadny prínos. Aj tá elektromobilita aut predstavuje len možno nejakých 2% celej Európy. Takže v oblasti dopravy je to maximálne 10%. Ale v oblasti elektriny, ako sa vyrába elektrina, tamto musí byť 35%. O 9 rokov 35% našej elektriny bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov energie. Čiže 2014-2015 eh, eh, sa prebehne uhlie a jadrová energia. Čiže úspešnejšie si to ani predstaviť neviem. A toto ešte e, posilniť, e, to je samozrejme žiaduce, ale ak by to bolo záväzné, tak sa to určite nebude akceptovať. Niektoré členské štáty možno majú problém dosiahnuť tých 35% v oblasti elektriny, ale na to máme teraz tie výhľadky, vyhliadky, pretože otázka je, ako to pôjde ďalej s tými obnoviteľnými zdrojmi alebo CO2. To je, myslím, dosť dôležitá otázka, ku ktorej sa teraz musíme dostať. Samozrejme, pán Goebbels, máte absolútne pravdu. Je tam neistota ohľadne technického vývoja, ale 2050 e, energetické hospodárstvo už nesmie emitovať emisie CO2 a to je široko akceptovateľná a technicky zrealizovateľná stratégia dlhodobá a je to rozhodnutie parlamentu a rady povedať, že v roku 2050 80 až 95 e, emisí CO2 menej v oblasti energetiky takmer 100%. Podľa toho, z toho vychádzam. Čiže A. Obnoviteľné, B. CCS a C. Ak by sa nezmenila situácia v členských štátoch, tak aj jadrová energetika E, môže byť roku 2050 e, alternatíva a pán Butikové predložíme aj taký scenár bez výhod objektívnych e, dôsledkov, ak by teda bola tá 100%, 100% podiel obnoviteľnej energie. Na jednotnom trhu máme ten tretí balík A bohužiaľ vypadol mikrofón. Takže máme tu tretí balík pre jednotný trh od marca. Už mal byť realizovaný, transponovaný. A členským štátom hovoríme, že kde ešte neurobili toho dosť, kde možno meškajú. E, momentálne e, teda revidujeme a od jesene začneme tie konania e, v dôsledku porušenia zmluvy, lebo e, tam potom spadá ešte jeden unbundling a tak ďalej. A úplne otvorene, ja by som v podstate potreboval nejakú policiu pre jednotný trh. Keď som v tých členských štátoch a pozerám sa, ako je to prepojené energeticky a potom pozrieme sa na tie zmluvy, tak je to tak obmedzenie transparentné. A niektoré vlády majú naj, toto ako najdôležitejší vládny nástroj, pretože ešte to nie je všade úplne vyriešené. A som teda rád, že tu je to rozhodnutie e, šéfov štátov a vlád, e, jednotný trh 2014, to je obrovská výzva a obrovská podpora a šefovia štátov a vlád sa v nadchádzajúcich dvoch rokoch budú čudovať, ako ich vlastne dobehne to vlastné rozhodnutie, keď ho budú chcieť realizovať. No a na ceste k jednotnému trhu máme maximálne 40 cesty e, za sebou, keď sa pozerám na iné trhy, textil, potraviny, bielu techniku a tak ďalej. Bez dotácií v podstate ten jednotný trh je e, realitou. bytová výstavba, súkromné nehnuteľnosti. To musí zapadať do koncepcie našej efektívnosti, musí to byť veľmi popredný, popredný bod. A súkromná bytová výstavba môže byť tiež spolupodporovaná z európskeho rozpočtu a naše oznámenie k vonkajšej energetickej politike. To predložíme v prvom rade vám, pretože vy ste pre mňa ten gestičný výbor. Ide o energetickú bezpečnosť, bezpečnosť dodávok. Ale pri veľkých strategických koncepciách dokážeme spojiť naše zájmy do kompromisov. Napríklad tu máme South Stream, Nabucco, alebo Nabucco IDG Iron Tap. Ja sa eh, snažím o harmonické celkové riešenie, ale bohužiaľ konštatujem, že eh, to, čo ruskí partnery realizujú, je také domino, ktoré sa rúca z e, našej európskej stavby. Čiže tie vonkajšie vzťahy energetiky vyžadujú v prvom rade vnútro európsku solidaritu. Keď budeme fungovať ako tým, ak nebudeme tým, tak návonok budeme bez šance a ten tretí nikdy nesmie proti nás dokázať uplatniť divide et impera. A potom téma zdaňovania energie. Pán Šemeta to zajtra predloží na komisii. Ja mám dosť výhrady a vychádzam z toho, že to prechodné obdobie sa opäť predloží na, predloží na 2023, ale prevažujúci názor v komisii je, že by sme sa mali do tejto témy pustiť. O čo ide? Ide o to, že v prípade ropy a ropných produktov, ako je benzína, diesel, nafta, by sa malo zdaňovať podľa mm, eh, energetickej hodnoty eh, mm, tej látky, čiže nezdaňuje sa eh, tá tekutina, ale je energetická hodnota. A minimálna daň na liter a energetickú hodnotu tých takmer 40 centov to nie je problém, pretože súčasná daň je vo väčšine členských štátov a v Nemecku vyššia. Ale ak by sme išli podľa energetickej hodnoty, tak v prípade benzínu musí byť tá daň asi o 17 vyššia e, oproti dízelu, e, čiže tam sa niečo musí zmeniť, asi diesel sa zvyši. Čiže m, mm, táto téma nie je až taká jednoduchá. E, a nemali by sme, tak povedať, bezplatne dávať muníciu veľkým bulevárnym plátkom až v končnom dôsledku to skončí aj tak v archíve a nezrealizuje sa to. Komisár. Eh, <clears throat> pán eh, komisár, srdečne ďakujem vám aj kolegom a kolegyňam. Myslím, že to bola mimoriadne zaujímavá diskusia pretože sme sa zapodievali s konkrétnymi otázkami a odpovediami Um, to je veľmi dôležité, aby sme nehovorili každé svoje, ale aby sme sa obohatili informáciami. Ďakujem eh, za túto zaujímavú diskusiu. Ja. Darf dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kolegovia, kolegyne, Prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Priority energetickej infraštruktúry na rok 2020 a ďalšie roky. Ehm, milí kolegovia, chceme aj s ostatnými, ostatné body uh, patrične prediskutovať a príslušní kolegovia majú právo hovoriť a vypoč- byť vypočutí. Takže tí, čo chcú diskutovať nie k téme, e, by mohli pokračovať v diskusii vonku. Takže e, našim e, spravodajcom je Sosa Wagner a teraz on jediný má slovo. Dámy a páni, prosím. Slovo má spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda. Muchas gracias, señor presidente. Ďakujem ešte raz, pán predseda. Pán predseda, kolegovia pochopia, že keď som videl, že sme mali takmer 600 pozmenujúcich návrhov predložených k, eh, k mojej správe, nadobudol som pocit, že toto je trest, ako to povedal Dante v božskej komédii, pretože keď som prechádzal všetkým týmto eh, týmito materiálmi určite to nebolo jednoduché, ale keď som teda čítal tieto návrhy, eh, zistil som, že božská prozretelnosť sa na mňa usmiala, keďže návrhy, ktoré pôvodne eh, boli pre mňa trestom, vo väčšine prípadov v podstate zlepšujú text a objasňujú veľa z jeho ustanovení a obohacujú ho. Takže myslím, že to bude jednoduché pracovať na báze týchto návrhov a v hľadaní kompromisného návrhu uspokojíme všetkých. Ako spravodajca spolu so všetkými mojimi kolegami a za pomoci tenevých spravodajcov a ostatných kolegov budeme pokračovať v tejto práci. Medzi pozmenujúcimi návrhmi, ktoré boli predložené, niektoré zdôrazňovali dôležitosť e, vnútorných e, energetických trhov a zabezpečenia dodávok. Boli zvlášť zaujímavé tieto témy sa objavujú op- opakovane v našich diskusiách a aj teraz sme o tom hovorili e, v, s pánom komisárom. Podľa mňa je dôležité zdôrazniť e, toto ešte raz. E, v politickej oblasti, ktorú nazývame Európa, sme v veľmi zvláštnej situácie, pokiaľ ide o energiu. Sme veľmi závislí na dovozoch a mnohé krajiny závisia výlučne na jednom dodávateľovi. Tieto krajiny by mohli byť rukojemníkmi v určitých prípadoch a aby sme e, oslobodili takýchto dobrovoľníkov, musíme využiť všetky naše nástroje. A keď hovoríme o energii, medzi autormi pozmenujúcich návrhov e, prevláda pozitívny pocit e, v súvislosti s mojím nápadom, aby dopyt po energii sa odzrkadlil v infraštruktúre. Musíme sa na to pozerať. A racionalizovanie a veci prepojiť. Nemyslím si, že môžeme e, robiť e, kroky bez toho, že by sme vytvárali energetickú infraštruktúru a prepojenia, e, ktoré nie sú potrebné samé o sebe. Musíme ale v tejto súvislosti um, reagovať na skutočnú potrebu a dopyt po energie a energetické úspory, energetická účinnosť, ktorá sa môže vytvoriť. Toto sú kľúčové prvky v dodávkach. Takže máme politiku energetických úspor, ktorá musí súvisieť eh, s nízkym dopytom po energie. Musíme sa dostať k tomuto cieľu. A vo, vo svojej správe o tomto hovorím, ale niektoré z návrhov, ktoré boli predložené, túto myšlienku preberajú, hoci ja sám pôvodne som s ňou prišiel. Veľa pozorností sa venovalo e, kritériám výberu alebo požiadavkám na definovanie rozličných typov energetickej infraštruktúry. Vedeli sme, že sa to stane už od začiatku a od našej prvej diskusie na tejto pôde táto téma je stále kľúčová. Aké normy by mali byť e, v oblasti výberu? Mal by sa tam odrkadliť európsky záujem alebo nie? Na odpoveď potrebujeme um, reagovať na formu súčasnej politiky. Pozmenujúce návrhy určite objasňujú niektoré veci, ktoré v odseku 24 a 25 e, mojej správy Mm, nie sú celkom jasné. Keď sa pozrieme na naše energetické ciele, tieto sú jasné, pretože ich e, používame ako základ. Sú to ciele v zamluve e, o fungovaní Európskej únie. To je niečo, čím sa riadi naša práca. Musíme vytvoriť kritériá pre analýzu energetickej infraštruktúry. Teda akýkoľvek návrh musí byť v súlade s politikou v oblasti klímy, s politikou v životnom prostredí, s dopravou, s dopravnými sieťami a ďalšia dôležitá politická voľba, e, priemyselná politika, elektrické autá. Toto sú kritériá, ktoré, o ktorých hovoríme. A potom podrobnejšie kritéria budú v oceku 25, sú v oceku 25 mojej správy. Tieto by sme chceli využiť na to, aby sme zdôvodnili výber osobitných e, prvkov, aby sme odstránili energetické ostrovy, aby sme zabezpečili energetickú účinnosť, e, lepší pomer medzi nákladmi a výnosmi, aby sme zohľadnili environmentálny dopad, aby sme odstránili e, zablokované miesta na hraniciach s príspevkom kolegov a ich pozmenujúcich návrhov títo, tieto veci doladíme a text bude konzistentnejší. Bude komplexnejší, čiže snažím sa dosiahnuť dohodu s autormi rozličných návrhov k postupom, k autorizáciám, k licenciám. Samozrejme, o tomto sa diskutuje tiež od začiatku. A tu si myslím, že tieto pozmenujúce návrhy, ktoré hovoria, že komisia nemusí sa snažiť o úplnú harmonizáciu ktorá je v zmluvách. Niektoré návrhy chcú, aby komisia mala právomoci dozerať na národné orgány, teda členské krajiny, aby zabezpečili rešpektovanie harmonogramov, a systémov varovania. Toto je centrálna téma v diskusiách. Termíny sa nesplnili. Vidíme to v mnohých členských krajinách. Ja poznám stanovisko svojej vlastnej krajiny a poznám nemecký systém celkom dobre. V Španielsku e, projekty sa zastavili. To sa deje opakovane. A v Nemecku, keď sa pozriete na na stiahnutie projektov v Severnom mori alebo na východe. Toto znamenalo, že sa zastavili mnohé prevádzky, pretože sú potrebné tisíce kilometrov e, infraštruktúry, ktorá sa musí vybudovať. Toto všetko je zablokované, sú tam časové sklzy v národných schvalovacích systémoch a my musíme nájsť riešenie. Nie tak veľmi v harmonizácii národných zákonov, to je veľmi ambiciózny cieľ a pravdepodobne by bolo veľmi ťažké E, toto dosiahnuť, ale mali by sme si stanoviť skromnejší cieľ v harmonograme. To je niečo, čo je najpravdepodobnejšie splniteľné. Mali by sme st- stimulovať komisiu, aby využívala systémy varovania, aby sa členské krajiny sústredili na tieto termíny. Musia to byť informačné kampanie, musíme informovať občanov, musíme zdôrazniť dôležitosť tejto infraštruktúry je to kľúčové pre náš spoločný život. To je jedna z dôležitých vecí. Média, internet a podobne, všetko toto sú komunikačné kanály, ktorými sa dostaneme e, k obyvateľstvu. To by sa dalo celkom jednoducho zrealizovať a je to kľúčové. Ak nezískame ľudí na našu stranu, nikam sa v tejto infraštruktúre nedostaneme. To je fakt z každodenného života eh, členských eh, krajín. Mikrofón. Keď sa pozrieme na poslednú kapitolu, financovanie. Pozmenujúce návrhy, ktoré sa zameriavajú na to, ako dostaneme verejné financie do potrebných cieľov. Je to myšlienka, ktorú v texte nájdete, ale pozmenujúce návrhy sa k nej vyjadrujú. E, štrukturálne fondy, to nájdete v pozmenujúcich návrhoch. E, myslím si, že štrukturálne fondy by sa tiež mohli využiť pod podmienkou, že zachováme ducha e, koheznej politiky. No a v neposlednej rade Pozmenujúce návrhy sa týkajú špecifických geografických oblastí prioritných koridorov, ako ich komisia nazýva. Toto je dôležité, treba to zdôrazniť. Musíme spomenúť konkrétne mená, hoci eh, ja eh, ich nebudem všetky konkrétne menovať. Práca stále prebieha, sme v novej fáze spracovávania týchto rozličných návrhov a ja dúfam, že táto nová etapa bude prebiehať v duchu spolupráce, ktorú doteraz medzi nami máme. Ďakujem. Ďakujem, sedem prihlásených máme do diskusie. A ešte jeden bod, takže na maximálne dve minúty. Budem veľmi prísny. Pani Rera Madurel. Please. Ah, ¿eh? ah, señor, Sosa Wagner, yo creo que más que la ayuda de la providencia divina. Wagner, myslím, eh, že než božská prozreteľnosť to bola vaša práca, vaša snaha, eh, ktorá urobila z vašej správy takú vynikajúcu správu E, správu, sme s touto správou veľmi spokojní a gratulujem vám. My sme zahrňovali, e, sme teda podávali našu skupinovú, e, skupinové pozmenujúce návrhy, došlo k veľkej zhode a súhlasíme aj s pánom spravodajcom. Napriek tomu niekoľko krátkých poznámok. Tie dva problémy, to znamená e, financovanie prostredníctvom bondov a potom uhlíková daň a potom e, cieľ 10-percentné záväzné prepojenie. E, myslím, že tie pozmenujúce návrhy mojich kolegov by sa dali rozdeliť do troch skupín. Prvá skupina to je súbor návrhov, ktoré e, požadujú vyššiu energetickú účinnosť a e, zdôrazňujú decentralizované energie. A takisto, aby bola e, zaistená energetická mobilita v súvislosti s zaintegrovanosti. Druhý okruh je E, sústredený na prísne dodržiavanie jednotného trhu. A potom tretí blok je, kde sa zohľadňujú demografické zmeny. Myslím, že toto sú návrhy, ktoré by mohli získať e, podporu zo strany spravodajcu. Myslím, že vylepšujú už aj tak veľmi mm, dobrú správu a myslím si, že mm, dojde ku kompromisu veľmi jednoduchým spôsobom. Pán Karinc, ďakujem pán predseda, myslím si, že by sme sa e, mali sústrediť na tri okruhy. Čo sú naše priority, alebo čo by mali byť naše priority, ako nájsť finančné prostriedky, aby sme mali dostatočnú infraštruktúru pre priority a e, po tretie e, zjednodušenie. E, čo sa týka článku k článku 24 je myslím 100 pozmenujúcich návrhov. Je tam veľa vecí, ktoré sa opakujú. Každý zdá sa e, rozmýšľa rovnakým spôsobom. Ale myslím, že sú tu dve priority, ktoré treba podčiarknuť. Ehm, a možno, že to sú tie projekty, e, ktoré E, kde je nemožné alebo ťažké nájsť súkromné financovanie. E, lebo tie, ktoré sú komerčne realizovateľné, tak tam, mm, kde máme problém, tam nám povie e, trh, čo potrebuje. Ale ide o verejné financovanie a tam je problém. Musíme zdôrazniť energetický ostrov a vlastne riešiť problém závislosti od jediného zdroja. Toto bolo e, spomenuté v mnohých návrhoch. Takisto e, tie, ktoré sa týkajú e, obnoviteľných energií sa objevuje, sa spomína energia z z vetra e, na Severnom mori. Tam je otázka, ako túto energiu dostať e, na pevninu. Ako nájsť e, financovanie. Súhlasím, že to má byť inovujúce. Mm, nesúhlasím s tým, aby boli nové daň, uhlíková doň a tak ďalej. A po tretie, potrebujeme ľahší, zjednodušený postup. Ďakujem a je mi ľúto za čas. Yes, uh, you, Ďakujem, pán predseda. Celkom krátko mali by sme posilniť e, pozíciu parlamentu poprvé v oblasti kritérií projektov a dúfam, že mm, kompromisné e, návrhy k odsekom 20 p e, kde sa zdôrazňuje, že aj bezpečnosť e, dodávok a zvýšení konkurencie, súťaže, e, tie sú zdôraznené aj v mojich návrhoch. Myslím si, že ďalej číslo 37 vlastne by mal počiarknúť dôležitosť e, nástroja e, energetických bondov, pretože bez takéhoto e, nástroja myslím, že by bolo veľmi ťažké dosiahnuť ciele. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz kolega Vidal Quadras. Ďakujem, pán predseda. Určite to nie je Boží trest, e, že ste dostali také množstvo návrhov. Práve naopak, e, to je čest e, a zo strany vašich kolegov. Je pravdou, že táto správa je dobrá ale nesporne pozmenujúce návrhy ju ešte vylepšia. Je to napriek tomu vysokému počtu pozmenujúcich návrhov sú tu určité hlavné smery, kde si všetci navzájom súhlasíme. A a tieto hlavné e, smery tvoria tú podstatu. Napríklad opakovaná myšlienka, e, že skôr než zoznam projektov e, potrebujeme dobré kritéria, dobré všeobecné princípy, ktoré by orientovali e, našu politiku v oblasti infraštruktúry. A to je tá kľúčová myšlienka, e, ktorá sa nachádza v mnohých pozmenujúcich návrhoch a určite mm, sa stretne so súhlasom. Na trhu je treba mať určitý mechanizmus, ktorý bude impulzom pre tieto projekty. A nesmú tu byť záťaže alebo prekážky, ktoré by stiažovali na národnej úrovni tieto projekty. Len tak môže trh účinne fungovať. A musíme dbať na to, aby takéto záťaže sa nevyskytovali. Čo sa týka povolení licencií, no, veľmi často sa tie to e, sa predlžujú e, projekty a odrádzajú investorov, ktorí pôvodne boli ochotní projekt investovať. E, ďalšia vec, členské štáty majú povinnosť alebo alebo je to dobrovoľné? Nie, je to povinnosť e, e, spolupracovať, aby členské štáty vytvárali e, jednotnú energetickú politiku. Takže komisia, ktorá je strážkyňou zmluv, musí veľmi pozorne sledovať a dohliadať na to, aby členské štáty si plnili túto povinnosť. Hovorím to, lebo si myslím, že to je veľmi aktuálne. Takisto treba zabezpečiť, aby vlády nekonali pod vplyvom e, krátkodového vplyvu vorebnej kampane tesne pred voľbami. Chcem ešte raz e, poďakovať spravodajcovi a som si istý, že e, s takýmto nazhromaždeným materiálom budeme mať na konci ako výsledok vynikajúcu správu. Ďakujem. tento zaťažujúci test ste skutočne dobre obstáli. Je to skutočne mm, e, výborný výsledok a gratulujem. vážení kolegovia s pánom Svobodu a sme pripravovali návrh k bodu 28 infraštruktúry pre energie by mali byť posúdené a e, mali by sme preveriť, e, či Ehm, obstoja pri prírodných katastrofách, pretože ehm, v súvislosti s oteplovaním sa množia rozličné prírodné katastrofy a mm, bolo by dobre, keby komisia vykonala zaťažovacie testy pre staré infraštruktúrálne siete. Ehm, myslím, že by bolo dobre tam zarodiť e, príslušný ocek. Mm, e, zem, pôda je našim základom. Máme teda prírodný, prírodzený základ. Pri e, prírodnej infraštruktúre, napríklad ako je pôda, keď je riziko zemestrasenia, by sme mali vydať zákaz jadrových elektrární. Mhm. je e, dôležité e, prirodzené e, prostredie a mali by sme obchádzať sa, vyhýbať tomu, aby sme jadrové elektrárne budovali v zónach rizikových. Ďakujem. Chcem zagratulovať kolegovi Wagnerovi a musíme si uvedomiť, že tu ide o mimoriadne dôležitú správu práve e, keď katastrofa v Japonsku bola zaradená do najvyššej triedy musíme sa si eh, eh, zabezpečiť, aby členské štáty boli vzájomne v hospodárskej súťaži. Eh, musíme posilniť jednotnú infraštruktúru a zmineralizovať fragmentáciu. Predovšetkým by som chcel podčiarknúť, E, ako sú vydané na pospas európske členské štáty e, ako tomu môžeme zabrániť alebo odstrániť, sú e, pozitívne príznaky, znaky, napríklad prepojenie juh-sever. A samozrejme dôležitú úlohu tam má hrať solidarita medzi členskými štátmi čo sa týka e, efektívnosti, niektoré, od niektorých energií sme, e, zdrojov elektríry sme závislí a k riešeniu môže veľkým, e, veľkým, veľkým, veľkým dielom táto správa prispieť. Čiže mali by sme dať väčší dôraz na regionálnu spoluprácu, E, to sme vlastne už e, schválili, čo sa týka aj v súvislosti s bezpečnosťou dodávok plynu. Ďakujem, pán predseda. E, náš spravodajca Nikša Dosa ospravedlňuje, že nemôže byť prítomný, pretože musí byť na rokovaní koordinátorov pri Intre. Takže Chcem sa poďakovať Sosa Wagnerovi za vynikajúcu spoluprácu a, a určite ešte prídu ďalšie pripomienky. Ja by som len chcel osloviť tri body. Poprvé, u nás sú pochybnosti e, v súvislosti s tým, e, či nekonvenčný plyn do e, či teda aj o skladovaní, či do roku 2020 máme relevantné údaje. Po druhé, bolo by dobre a viem, že pracujete týmto smerom, aby sme ako parlament by sme nemali urobiť tú mm, e, chybu, že e, by sme si vytvorili obrovský dlhý zoznam rozličných želaní a nakoniec sa z toho nič nezrealizuje. E, návrh vytvorenia e, infraštruktúrálnej hierarchie. To znamená vytvoriť jasné priority, preveriť, či je to potrebné a potom eh, a podľa toho rozhodovať o novej výstavbe infraštruktúry. Ďakujem. Ďakujem, pani Cavalio. Ďakujem, predseda s mnohým súhlasím a chcem zablahožovať spravodajcovi, profesorovi Sosa Wagnerovi. Chcem eh, sa zmieniť o dvoch bodov. Poprvé dôležitosť eh, plynovej eh, infraštruktúry a skladovanie E, plynu e, a e, transfer cez Pireneje. Tieto prepojenia budú veľmi dôležité pre bezpečnosť bezpečnosť dodávok do severnej a východnej časti Európy. Ďalej máme návrh upozorniť na špecifičnosť infraštruktúry pre ostrovy izolované eh, ostrovy, ktoré majú veľmi špecifické požiadavky, čo sa týka infraštruktúry. A myslím, že by bolo treba na toto zvlášť eh, upozorniť a dúfam, že túto moju myšlienku budete akceptovať. Ďakujem. Pani Figuero. Ďakujem, pán predseda. Tiež som toho názoru, že rozsah e, e, pozmeňujúcich návrhov poukazuje, že je e, to o záujmu pre mnohé krajiny. Hovoríme tu o infraštruktúrach, e, ktoré sú životne dôležité e, pre náš ekonomický vývoj mm, vlastne energia je veľkým problémom e, hospodárskeho rozvoja. Preto som predložila niekoľko návrhov, ktoré sa snažia upozorniť na bezpečnosť dodávok energie a na potrebu eh, mm, intenzívnejšej verejnej eh, kontroly eh, extrémne citlivých oblastí sektorov. Potrebujeme mm, dať prioritu energii, energetike a vytvoriť možnosti dodávok, ktoré znižia, zredukujú našu závislosť a zniží energetický deficit. Je tiež potrebné mať e, silnejšiu kontrolu zo strany e, verejnej správy, verejnú kontrolu v členských krajinách. Hlavne v e, oblastiach, ktoré sú veľmi zraniteľné. Niektoré z pozmenujúcich návrhov oslovujú tieto obavy. Napríklad e, budovy, alebo budovanie e, jadrových e, elektrárne. Musíme sa učiť, poučiť z našich skúseností a zvážiť ich stavbu v rizikových regiónoch alebo oblastiach. Určite E, potrebujeme premyslieť e, vlastne e, na rozličných úrovniach, ako zohľadniť riziká pri budovaní infraštruktúry. Čiže musíme mať vstup od mm, verejnej správy, aby sme mm, zabezpečili, že sa zohľadnia a budú riešiť všetky riziká všetky, e, ktoré by mohli mať dopad e, nielen na celú krajinu, ale na celý región. Takže toľko k e, mojim obavám. Alebo... Ďakujem. Teraz komisia má veľmi stručnú príležitosť prehovoriť. Chcel by som sa poďakovať e, pánovi Suza Wagnerovi. Sme veľmi spokojní, ďakujeme za dobrú spoluprácu. Je tu dialog, ktorý prebieha a myslím si, že to je veľmi prospešné pre obe strany. Mám štyri pripomienky, pán predseda. Najskôr Dúfam, že pán Sosa Wagner môže trošku doladiť pozmenujúce návrhy a mám e, rovnaké obavy ako pán Butikofer. Myslím, že sa zhodneme, že tu máme prioritné koridory a na tomto základe musíme teraz definovať, a dúfam, že parlament do tohto prispeje, musíme vytvoriť e, výberové kritéria pre jednotlivé projekty, teda musíme sa pozrieť na kritéria ako napríklad integrovanie trhu, bezpečnosť dodávok, alebo ako pán Karens povedal, závislosť na jednom zdroji alebo integrácia, e, obnoviteľných zdrojov, energetická efektívnosť, inteligentné siete, zníženie emisí. Toto sú dobré výberové kritéria, ale mali by sme sa vyhnúť tomu, že budeme mať návrhy a mnohé z nich e, sú takého charakteru, že zdôrazňujú len jeden osobitný projekt, pretože potom spadneme do tej istej pasce ako minule, keď sme diskutovali o Eh, projektoch, ktorých eh, bolo obrovské množstvo bez, bez eh, toho, že by sme mali priority. Po druhé, sme veľmi vďační, že pán Sosa Wagner zdôraznil potrebu regionálnej spolupráce vo výbere projektov. Máme dobré skúsenosti, napríklad PEMIT, e, Baltická oblasť alebo krajiny Severného mora. E, taktiež e, novú skupinu na vysokej úrovni. Mm, čiže toto je dobrá úroveň, aby sme diskutovali o projektoch a preto si myslím, že všetky pozmenujúce návrhy, ktoré sa toto snažia posilniť, posilniť regionálnu spoluprácu, sú veľmi vítané. Sme tiež vďační a nemusíme rozsiahlo kritizovať veci v oblasti konsenzu, povolovaní, aby sa zefektívnil povolovací proces, aby sme mali lepšiu harmonizáciu, ak je to možné, aj v cezhraničných e, postupoch. A teraz e, jednotné e, miesta, toto je vítané. Ide to v smere, ktorý komisia navrhla. A posledná pripomienka regulovania financie. Vítame veľkú podporu mnohých z vás smerom k trhu a silná podpora a dôvera, ktorú vkladáte v nástroje, ktoré sme vytvorili v rámci legislatívy o jednotnom trhu, pokiaľ ide o tarifikáciu a podobne. Toto je veľmi vítané a skutočne si myslíme, že väčšina infraštruktúry, ktorá je potrebná, bude financovaná prostredníctvom týchto nástrojov. Avšak e, existuje aj neefektívnosť na trhu a my by sme chceli, aby sa táto vec riešila. Korporátne bondy to, sú určite, to je určite dobrý nástroj, musíme pokryť e, mnohé TSO v Európe, ktoré nemajú projektové financovanie, ale korporátne financovanie. Takže toto možno nie je vždy ten najlepší spôsob, ako financovať potreby spoločnosti. Korporátne financovanie sa používa v mnohých prípadoch a ak budeme mať problém s kapitálom, tak potom nepotrebujeme žiadne financovanie prostredníctvom bondov, požičiek, ale potrebujeme grant. A <clears throat> Viaceré návrhy boli úspešné prostredníctvom EEPR, ukazujú, že financovanie grádov, grantov môže byť dobrou, dobrým stimulom. Čiže musíme byť pružní, pozrieť sa na problémy likvidity v špecifických projektoch, v špecifických spoločnostiach a potom zapracovať do návrhu to, že financovanie musí byť e, na mieru e, v daných projektoch. Ale ďakujem a myslím si, že sme na dobrej ceste. Darf ich dem Herrn Berichterstatter das Wort geben? Ešte raz dávam slovo e, spravodajcovi. Chcem poďakovať všetkým, ktorí e, sa zúčastnili tejto diskusie. Ďakujem kolegom za ich komentáre a návrhy a tiež komisii. Ako božská komédia, to je rozdelená Ja dúfam, že nakoniec budeme mať veľmi dobrú. E, ďakujem pekne. 26. maj, vtedy sa bude hlasovať a tým sme ukončili tento bod programu. A ideme ďalej k bodu 19, kde ide o tému malé a stredné podniky, teda Small Business Act. Tam máme e, spoločné E, uznesenia. E, pán Bencet má ako prvý slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj by som vítal, privítal revíziu komisie, pokiaľ ide o Small Business Act, e, niekoľko dobrých myšlienok, ako zlepšiť uh, Small Business Act, ako to prispôsobiť lepšie súčasnej situácii, uh, ktorej malé a stredné podniky v kríze uh, čelia. Doteraz sme mali veľmi konštruktívny dialog s ostatnými partnermi a s parlamentom to, čo písomne máme, je dobrým začiatkom. To je dobrý začiatok pre ďalšiu diskusiu. EPP, uh, e, Daniel Kariga, A takisto sú to zástupcovia z DG Enterprise, ktorí pracujú na tejto téme. Myslím si, že diskusia je skutočne dobrá. Uh, v rámci preskúmania a ako sa dostaneme k konkrétnemu zlepšeniu podmienok pre malé a stredné podniky. To je náš cieľ. Máme tu určité pripomienky, pokiaľ ide o naše spoločné uznesenie. Poslal som ho vám všetkým. Prišiel čas, aby sme prijali kroky v tejto oblasti. Už nemôžeme e, mať len tu nejaké prázdne gesta. Musíme pomôcť malým a stredným podnikom. Vítam tri kľúčové otázky, ktoré sú zdôraznené v preskúmaní komisie, ako spôsob e, tieto veci riešiť. Zníženie administratívne bremena, prístup k financiám, prístup k trhom. Viac by sa dalo urobiť v zjednodušení regulačného rámca pre malé a stredné podniky, silne podporujem jeden princíp. Členské krajiny by nemali zdvojovať požiadavky na informácie. Podniky e, by nemali mať odlišné informácie, mali by získavať teda informácie naraz. Takisto sa musí znížiť administratívne bremeno na národnej úrovni. Nie všetky členské krajiny majú ciele v tejto oblasti a potrebujeme silnú politickú podporu v tejto oblasti. Pokiaľ ide o prístup, musíme hľadať všetky možné spôsoby financovania malých a stredných podnikov, granty, záruky, a takisto kapitálové mm, formy financovania. Potrebujeme si pozrieť, ako zlepšiť prístup podnikov k procesom verejného obstarávania. Dialóg medzi verejnými orgánmi sa musí zlepšiť a malé a stredné podniky e, sa musia zúčastňovať na verejných tendroch. Komisia sa musí pozrieť na Prahy pre verejné obstarávanie v rámci EÚ, aký je prach, ak tento prach bude zvýšený e, tak e, tie zmluvy už nepodliehajú pravidlám EU o verejnom podstarávaní a e, tento kontext e, to bude jednoduchší pre malé stredné podniky, pretože to bude menšie administratívne bremeno a musíme sa pozrieť, ako verejné zmluvy ako sú zverejňované a zabezpečiť to, aby členské krajiny vo všetkých členských krajinách boli informované o kontraktoch v ich oblasti, aby sa mohli uchádzať o ne. Musíme eliminovať administratívne bremeno pre malé a stredné podniky, ktoré e, sa zúčastňujú cezhraničných verejných obstarávaní. Keď hovoríme o malých a stredných podnikoch a nových pravidlách, tak je tu jedna oblasť, kde e, mám trochu obavy. Ide o definíciu malých a stredných podnikov. 99,8 všetkých podnikov v EÚ sú pokryté súčasnými definíciami. Preskúmanie definícií ešte skomplikuje napríklad priamu, priamu finančnú podporu e, mikropodnikom, malým a stredným podnikom, ktoré ju podporujú e, pojem e, malých a stredných podnikov sa zníži politicky a to je v kontraste s tým, o čom je Small Business Act. Ďakujem. Ďakujem, pán Benson. Takže slovo má pani Hercog. Nie, práve odišla. Pani Hercog, chcete ešte? Máte záujem o túto diskusiu? In general today. <laughs> No, no, no. I am generally interested and uh, I went for a a mám záujem a išla som si to prekonzultovať. Myslím, že ľudia ma poznajú. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, nemusím sa tu predstavovať. Je to... Veľmi dôležité, aby komisia predložila nový dokument, pretože tento parlament ešte nemal príležitosť, novo zvolený parlament nemal príležitosť vyjadriť sa k zákonu o malom a strednom podnikaní. Mm, a je to veľmi dôležité urobiť to ešte pred tým viacročným finančným rámcom, pretože musíme nájsť nejaké prepojenie na malé, malé a stredné podnikanie. Je to tiež dôležité. Takže je veľmi dobré, že pán Tajani a jeho tým to zobrali veľmi vážne a máme príležitosť. Mali sme možnosť pred nejakými šiestimi týždňami stretnúť sa s novým vyslancom malých a stredných podnikov. To je podľa mňa nevyhnutné. A keď sa pozeráme na posledných 5 rokov a tie úspechy, tak určite súčasťou toho úspechu Európskeho parlamentu sú malé a stredné podniky a Robíme naozaj všetko, čo je potrebné na to, aby to pokračovalo aj v budúcnosti. Mali sme pravdu plne podporiť túto vlajkovú iniciatívu. A je tu 116 podpisov poslancov, ktorí podporujú život malých a stredných podnikov, takže musíme pokračovať, musíme pracovať. Dôležitejšie je, že všetká politika dnes musí zohľadňovať 2020 20 lebo nepostačí, až sa v roku 2019 zrazu zobudíme a povieme si, o, už je skoro ten termín a nič nám nepodarilo dosiahnuť. No a bez tých 23 miliónov malých a stredných podnikov a bez dvoch tretín zamestnancov v malých a stredných podnikoch sa nám nepodarí nič dosiahnuť. Takže naša misia smerom na malé a stredné podniky musí byť, že budeme pracovať na tom ciele EU 2020 a 5 z tých cieľov sú kľúčové. A to by som chcela mm, aby bolo v tom zákone malého a strednom podnikaní. Takže čo môžeme zdieľať medzi členskými štátmi, európskymi inštitúciami? Naša práca na výskumy, vývoje, inováciách, čo môžeme robiť v oblasti klimatických zmien, energetiky, čo môžeme robiť v oblasti vzdelávania, boja proti chudobe a zamestnanosť. Myslím, že môžeme povedať, že jednotný trh má obrovský potenciál a preto musíme naďalej podporovať tieto príležitosti na vnútornom trhu pre malé a stredné podniky. Takisto je pravda, že vo svete malých a stredných podnikov najviac trpia tým verejným obstarávaním, pretože malé a stredné podniky akoby nemali vždy rovnaké zaobchádzanie Takže verejné obstarávanie je dôležité. Musíme robiť všetko preto, aby sme e, národné vlády a obce posunuli tým smerom, aby sa tam mohli účinne podielať aj malé stredné podniky. Vždy by vám mohli akurát povedať, že je tam obmedzený prístup k financiám, čiže naša práca musí týmto smerom pokračovať. Myslím, že malé a stredné podniky majú nielen prístup k financiám, ale aj k vedomostiam. Mm, tie veľké kroky smerom, týmto smerom právo na inováciu a na implementáciu inovácií na trhu je, to je dôležité a musíme zopakovať v zákone o malých a stredných podnikoch aj tie slabé stránky musíme riešiť. Ešte stále trpíme tými, rodovými rozdielmi a európske ženy potrebujú mm, väčšiu účasť v tejto oblasti. Jednoducho nenachádzame objektívne dôvody, prečo by to tak nemalo byť. Takže toto musíme podporiť. Tento výbor podporí komisiu podporí svet malých a stredných podnikov. A jedna vec je istá. Nikdy nebudeme partnerom, ktorý by osekával existujúce zdroje, či už ľudské, finančné, inštitucionálne. Takže toto bude priestor na boj. A ďalšie dôležité otázky, výskum, inovácie, čokoľvek, čo my ako parlament chceme urobiť pre malé a stredné podniky, lebo, že, lebo význam týchto podnikov je nesmierne veľký a keby sme sa toho vzdali, tak e, budeme svetkami rastúceho euroskepticizmu, pretože ak sa odborajú tie stroje, ktoré sú momentálne malým a stredným podnikom k dispozícii, tak sa posilní euroskepticizmus, takže naozaj nie je teraz e, vhodný čas na škrtanie musíme postupovať rýchlejšie než doteraz, aby malé a stredné podniky sa dostali na jednotný trh a aby boli súčasťou toho úspechu EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem. A slovo má pán kolega Džup. Ďakujem, pani predsedničance. Eh, <clears throat> Gříp. Ďakujem. Myslím, že je tu dôležitá iniciatíva komisie a to, čo povedal kolega Benson, podporuje tieto základné predpoklady a vlastne o tom hovoríme už roky, teda, že je tu administratívna záťaž pri zakladaní firiem, vedení firiem, finančnej dokumentácii, e, účtovníctve. To sa odlišuje v rôznych krajinách. A jediné kontaktné miesto pri registrácii mikropodnikov sa tu môže spomenúť ako príklad. Ale čo momentálne tiež konštatujeme a viackrát to zaznelo pri verejných vypočutiach v našom výbore, to je tá skutočnosť, že hospodárskou krízou sa horšili aj situácie vlastného imania a dostupnosti vlastného imania pre malé a stredné podniky. Inovačné fondy EÚ sú prakticky vyčerpané a chcem poukázať na to, že ak nie sú lokálne banky, tak tie veľké banky nevnímajú malé a stredné podniky ako nejakých seberovných partnerov, takže to je dosť veľké obmedzenie. Alebo tie konania pri mm, poskytovaní úverov sú tak zdlhavé a náročné, že e, vzťažujú fungovanie a častokrát sa E, niečo aj odmietne a my potom ako poslanci e, sme žiadaní, aby sme to považovali za prvok nejakej nekalej súťaže, čo sa týka prístupnosti financií pre malé a stredné podniky. Druhá téma, najmä v oblasti služieb. Malé a stredné podniky sú dodávateľmi pre veľké podniky a Často sa stávajú také problémy e, s platbami medzi tým generálnym dodávateľom, subdodávateľom. E, často sú to práve tie malé a stredné podniky a preto sú tu mm, bankroty tých malých a stredných podnikov. Tretia téma, prístup k verejným zákazkám, verejnému obstarávaniu a malé a stredné podniky v podstate mm, sa dostali na okraj, najmä čo sa týka prístupu, istotám, zabezpekám, ktoré musí takéto, takýto podnik predložiť. Čiže Meria sa to podľa potenci- no, no, teda keď to porovnáme s potenciálom tej firmy, tak je to nie veľmi finančne dostupné. A vidím v tom európsky problém. Trh verejného obstarávania by nemal byť aj zaťažovaný takýmito podmienkami v lokálnej oblasti ako celo národné európske verejné obstarávanie, tie finančné prahy by po tom, čo to všetko bolo už uspredené, tie by mali samozrejme byť transparentné, čo sa týka komunálnej samozprávy alebo regionálnej samozprávy. Um, hovorím z vlastných skúseností. Malé podniky jednoducho z pravidla prehrávajú v súťaži s veľkými podnikmi. A moja posledná pripomienka vzhľadom na ohrozené povolania a remesla je dôležitá podpora e, učňov v tých remeselných povolaniach a bez tejto podpory nebude možné niektoré povolania vôbec ešte zachovať niektoré zručnosti v EU. Ďakujem. Ďakujem pekne a dovolte takú malú pripomienku k tejto rozprave otázke významu strednej vrstvy, a pokiaľ ide o hodnotenie doterajších výsledkov. Mm, nie je to uspokojivé, tam sa zhodneme, ale mňa ešte trošku irituje to, e, nad čím sa ešte musíme aj v komisii zamyslieť, že čo teda môžeme konkrétne urobiť. Pretože tieto zásadné poukázania na to, že je to dôležité, že treba urobiť viac, to je, nestačí. Potrebujeme konkrétnejšie opatrenia, e, inak nebudeme môcť poriadne pomôcť. Takže ďakujem veľmi pekne, poukazujem na to, že koncom mája pléne budeme mať ústnú otázku, ako je uznesenie a e, tým e, sa tento projekt snáď aj politicky trošku lepšie podporí v pléne. E, takže ďakujem, týmto sme tento bod programu vybavili a tým pádom sme prebrali program na celý dnešný deň. Uvidíme sa zajtra ráno. Dovidenia.